Dobrý deň, začíname schôdzu. Máte tú veľkú výsadu, že máte v predsedníctve staršiu predsedničku, pretože všetci, ktorí majú vyššie funkcie, tak majú iné záväzky, hlavne naša predsednička, ktorá, z ktorej sa musí zaoberať si je balíkom správy a riadenia. Takže prvý bod dnešného programu je schválenie programu. Chcete niečo doplniť? Nie? Tak e, v tom prípade schválujeme dnešný program. Po druhé, oznámenia predsedajúceho. Ja žiadne nemám. Takže hneď prejdeme k vypočutiu. Ide o jednotnú oblasť platieb v eurách pre spotrebiteľov a podniky. A na tomto verejnom vypočutí teda o SEPE e, viete, že SEPA je kľúčový projekt pre ďalší rozvoj jednotného trhu. Je to vlastne bezhotovostný Eh, ekvivalent eura a SEPA projekt má neustálu podporu Európskeho parlamentu. Ukázalo sa to v dvoch uzneseniach v roku 2009 a 2010, ktoré vyzývajú pre rozhodujúce kroky smerom k, eh, k jeho realizácii. Takže vítam aj našich rečníkov. Pani Gertrud Tumpel-Gugerel je členkou výkonnej rady ECB a bude nám hovoriť o nových výzvach. Bohužiaľ, pani predsednička hovorí bez mikrofónu. To je prvá časť vypočutia. Na nešťastie pani Gugerel nemôže zostať až do konca vypočutia, takže by som chcela poprosiť eh, kolegov, aby kládli otázky už v prvej krátkej diskusii po jej príspevku. A viete, že toto vypočutie je vlastne poslednou návštevou pani e, Tumpel Gugerel e, v EP v jej funkcie výkon, členky výkonnej rady ECB. Želám vám príjemný odchod do dôchodku. Myslím, že vás nahradil nejaký muž, to sa mi nepáči, ale čo sa dá robiť? Aby sme nestracali čas, tak vám dávam hneď slovo. Je to teda jej posledný príspevok e, na tejto pôde, teda v rámci jej funkcie, ale nikto nevie, možno sa vrátite v nejakej inej funkcii. Merci beaucoup, Madame Cher. Um, ladies and gentlemen, it's a great pleasure. Dámy a páni, je mi veľkou cťou a veľkým potešením vyjadriť sa k E, tomto systému jednotných e, platieb. Ako viete, SEPA je súčasťou bankového biznisu. 20 40 30 všetkých platieb sa vykonáva v rámci tohto systému a my potrebujeme preto e, konkurencieschopný schopnú úroveň služieb a taký štabilný podnikateľský model pre poskytovateľov platobných služieb ešte stále nefunguje v plnej miere jednotný trh. Nesmieme zabúdať, že platobné služby eh, budú predmetom výrazných zmien v najbližších rokoch v porovnaní s tým, čo prebehlo v ostatných niekoľkých rokoch. Uvidíme o mnoho viac inovácií, eh, taktiež zo strany eh, spotrebiteľov budú požiadavky o zlepšenie služieb, ďalej zväčšené obavy o bezpečnosť platieb. Ak by som eh, mala vám povedať jednu jedinú vec dnes popoludní, malo by to byť, aby sme uzavreli tento projekt, aby sme sa sústredovali na inovácie, efektívnosť a bezpečnosť. Na to, aby sme mohli uzavrieť tento projekt, eh, a spustiť ho, eh, potrebujeme niekoľko vecí. Poprvé, môžeme byť spokojní s pokrokom, ktoré boli svetkami za posledných niekoľko mesiacov a taktiež výraznú podporu Európskeho parlamentu v dvoch uzneseniach spred, dvoma rok, spred dvoch rokov, spred roka a taktiež za posledných niekoľko mesiacov v rámci prípravy stanoviska. To považujeme za veľmi dôležité a pomôže nám propagovať naďalej túto tému a posúvať ju vpred. Vyžadovalo si to niekoľko krokov harmonizácie už v minulosti. Myslím, že celé odvetvie E, pracovalo a spolupracovalo so všetkými aktérmi. To, čo sa podarilo dosiahnuť, je sa dá zhrnúť v piatich bodoch. Máme už teraz jeden formát e, číslo, čísel účtov, taktiež e, správ a pri platbách, taktiež máme infraštruktúru, ktorá je v súlade s týmto systémom a taktiež spoločný právny rámec, čo bolo obrovským úspechom a taktiež to podporil parlament. A je, je to podporené v smernici o službách. Eh, je to už obrovský úspech, ale keď sa pozrieme na to, aký podiel platie prebieha v rámci systému SEPA, je to ešte stále veľmi nízke. Niektoré krajiny, ako napríklad Luxembursko, Cyprus, eh, Slovinsko, ale aj Belgicko, myslím, že Belgicko je jedným z popredných eh, krajín v prechode na systém SEPA, taktiež Španielsko sa posúva e, týmto smerom, ako aj Fínsko. Keď sa pozrieme na členské štáty, ktoré nie sú členmi eurozóny, nesmieme zabúdať, že SEPA je určená pre 31 krajín. Nie je to len pre eurozónu. E, napríklad z Veľkej Británie úverové um, platby, z nich 82% e, týchto platieb v eurách prebieha v rámci systému SEPA. Už to je obrovský úspech. Vidíme podobné čísla aj pre Dánsko, Švédsko a Lotyšsko teda dá sa to, tieto krajiny, ktoré sú úspešnejšie, myslím, že majú obrovský prospech taktiež e, z týchto nových druhov služieb. A taktiež e, e, identifikačné bankové číslo, o ktorom sa dosť často hovorí aj na verejnosti, sú krajiny, ktoré využívajú už iba číslo IBAN, napríklad Taliansko, ako identifikátor bankového účtu a funguje to veľmi dobre, teda posúva sa to správnym smerom. To, čo sme boli svetkami za posledné roky, e, je proces samoregulácie, má svoje obmedzenia. Európska centrálna banka sa snaží predkladať riešenia, ale je to proces dlhodobý. Myslím, že legislatíva e, je známa všetkým tým, ktorí sú, ktorí sú zúčastnení tohto procesu a, a myslím, že podpora e, na završenie tohto systému tu je tak aby sa nám podarilo skrátiť e, trvanie pripisovania platieb. Návrh komisie, teda návrh nariadenia, obsahuje technické požiadavky. E, tento návrh nie je kontroverzný. Konečný dátum e, presunu na systéme SEPA, myslím, že je stanovený na 12 mesiacov po tom, ako nariadenie nadobudlo účinnosť pre úverové platby a 24 mesiacov pre e, platby v rámci inkasa. A taktiež je tu otázka um, um, výmenných poplatkov. K tomuto nemôžeme my zaujímať jednej stanovisko, ale je dôležité, aby parlament si uvedomil, že v tejto veci je potrebné stanoviť jasné a podmienky a to, že by sa to v naredi nespomenulo, by nič neriešilo. Ďalej, Kontroverzná otázka je taktiež to, či komisia by mala mať právo pozmeniť toto nariadenie. Myslím, že e, sa v tomto zhodneme s komisiou, že vzhľadom na niekoľko niektoré isté technické požiadavky prílohe bolo by užitočné, keby tam tá taká príloha bola a bolo by potom jednoduchšie prekladať pozmeňovacie návrhy. Takže o tých e, výmených poplatkov som už hovorila, ďalej zverejnili sme e, stanovisko Centrálnej banky pred týždňom. Všetky podrobnosti sa tam uvádzajú. Mm, podporujeme e, završenie procesu príjmania nariadenia a taktiež podporujeme obsah tohto nariadenia do veľkej miery. Okrem toho je nevyhnutné, aby sme spustili systém inkasa. Je to dôležitý prvok a obrovská výhoda celého systému SEPA, pretože ponúka výhodnejšie služby mnohým európskym krajinám, ktoré doposiaľ nemali vhodné systémy platieb v rámci inkasa v minulosti. Okrem toho je to taktiež veľmi bezpečný nástroj platieb a je potrebné objasniť otázku výmenných poplatkov, tak aby sa e, zvýšila miera platie, ktoré sa budú vykonávať v rámci tohto systému. My by sme boli radi, keby sa stanovil dátum januára 2013 pre tie úverové e, platby a potom január 2014 pre e, platby inkaso. Ehm, po novembri 2012 bude akési právne vákum, pretože e, súčasné nariadenie e, už e, stratí platnosť, preto je nevyhnutné, aby sa prilo nové nariadenie. Ehm, ďalej, pokiaľ ide o štatút komisie, je potrebné, aby komisia rokovala so všetkými zúčastnenými stranami. Je to dôležitý prvok celého procesu, taktiež musí rokovať s parlamentom a s radou a taktiež, aby aj zúčastnení aktéry mali možnosť vyjadrovať sa tomuto systému. E, ďalej, pokiaľ ide o systém platieb vysokej hodnoty, e, tieto by mali byť vyňaté z tohto návrhu nariadenia. E, je však ešte predčasné o tom v tejto chvíli hovoriť. Na záver môžem povedať toľko, že návrh tohto nariadenia je dôležitým prvkom v celom tomto projekte jednotného trhu Európskej únie. Je to dôležité nielen pre samotné platobné služby, je dôležité taktiež, aby tento sektor bol konkurencieschopný a aby sa sústredovala pozornosť na inovatívne projekty v celej Európe a preto je taktiež nevyhnutné uzavrieť e, tento projekt čo najskôr a jasne stanoviť e, lehoty a dátumy pre jeho spustenie. Merci beaucoup, madame. Ďakujem pekne. Ako som povedala, máte hneď teraz možnosť klásť otázky. Pani Tumpol, ktorá musí odísť, takže teraz je ten správny čas na otázky. Ešte nemám nikoho zapísaného. Pani Asaja, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ako komisia by mala mať delegované právomoci v niektorých technických eh, požiadavkách. Ako v, podľa vás by a mali vyjadriť svoje stanovisko zúčastnené strany. Myslíte, že by sa mal vytvoriť nejaký oficiálny orgán? Teraz máme túto radu pre platby SEPA. Myslíte si, že by bolo vhodné, aby na tomto fóre sa zúčastnené strany vyjadrili? Eh, vy sama tvrdíte, že je potrebné, aby všetci aktéri mali možnosť vyjadriť sa k tomuto dianiu parlamentu eh, nepadne ľahko presúvať eh, delegované právomoci. My máme obnoho radšej legislatívne právomoci, teda aký podľa vás by bol najvhodnejší formát, aby všetci títo aktéry mohli eh, sformulovať svoje názory, aby sa k nim pristupovalo spravodlivo a férovo. Nuž, rada pre SEPu bola vytvorená pred rokom, to by bolo ideálne fórum, aby sa na, na tejto pôde zorganizovali rokovania medzi orgánmi a taktiež zástupcami spotrebiteľov aj zástupcami verejného sektora. Myslím, že by to bol vhodný spôsob, ako e, riešiť túto otázku. Okrem samozrejme verejných konzultácií. Toto by bolo e, vhodné fórum, vhodná platforma. Ja, Ďakujem pekne. Ja by som e, rád položil otázku, ktorá sa týka verejného sektora. Nadobudol som dojem, že pri prechode na nový systém verejný sektor e, nebol až taký e, schopný reagovať tak promptne, ako by sa dalo očakávať a bolo by to bývalo v záujme, pretože potrebujeme takýto rýchly presun. Myslíte, že sa to už medzičasom zlepšilo, alebo ešte stále sú rozdiely medzi e, sektormi v presune na tento nový systém. Už e, sú rozdiely v jednotlivých členských krajinách. Vidíme v niektorých krajinách významný pokrok. E, ak funguje dobre organizovaný proces na národnej úrovni v rámci Národného fóra SEPA, tak tieto krajiny, ktoré už sú na tejto ceste ďalej, majú aj jasné výhody vidíme, že celkovo presun verejného sektora je e, teraz na úrovni 14 ale v Belgicku, vo Francúzsku, v Španielsku a v niektorých iných krajinách sa pracuje veľmi usilovne na tom, aby verejný sektor sa presunul už na väčšej možnej miere na tento nový systém. Ešte hovorí pán Klinc. E, doplnková otázka. Ja sledujem veľké firmy ako napríklad EDF, Lyonese a tak ďalej. Požiadal som ich, e, aby sťahovali peniaze, ktoré im mám uhradiť e, priamo z môjho nemeckého účtu. Údajne sa to nedá. A skúmali ste ďalej, prečo sa to nedá? Pretože e, Centrálna banka už prešla na štandardy v rámci SEPA a funguje to veľmi dobre aj keď zamestnanci pochádzajú z rôznych krajín, môžu využívať svoje účty vo svojich vlastných domovských krajinách. Vystúpenie bez mikrofónu. Oh, depuis ce yafo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sú nejaké ďalšie otázky? Valeka, madame. To tak nie je. Tak pani Tumpol, ďakujeme vám veľmi pekne ešte raz. Všetko dobré do vašej budúcnosti a možno, že sa znovu uvidíme tu v parlamente v roku 2014 alebo 2019. To ešte uvidíme. Ďakujeme. Bon, on va continuer. Dobre, takže pokračujeme vo vypočutí. Teraz e, dostane slovo ďalší rečník v našom e, paneli, pani Anfili, ktorá pôsobí e, v asociácii pre spotrebiteľov v rámci Európy a taktiež sa vyjadrí k niektorým praktickým aspektom tohto systému a i hneď v zápätí dáme slovo developerom a poskytovateľom platobných služieb, e, konkrétne pán Gerhard Harcing, ktorý je predsedom Európskej platobnej rady a taktiež e, viceprezidentom e, pre trhové infraštruktúry v rámci ABN AMRO, ďalej Ruth Hofer, ktorá je vedúcou Európskej bankovej federácie a konkrétne expertnej skupiny pre platby a taktiež pôsobí ako rediteľka v City Global Transaction Services ďalšou rečničkou je pani Narinda Viger, ktorá je vedúcou v Credit Agricole, konkrétne oddelenia pre stratégiu a medzibankové vzťahy. Potom budeme mať druhé kolo diskusii pre členov výboru a chcem pripomenúť, že ak by to bolo možné, tak e, prosím, nepresiahnite váš e, čas. Pani Fili má 10 minút, ostatní 3 až 7 minút. Takže prosím, rešpektujte tento rečnícky čas. Ďakujem. A pani Anfili, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Najskôr by som chcela upozorniť tlmočníkov, že sú tu určité rozdiely v texte, ktorý som poskytla a v tom, čo poviem ústne. Ďakujem výboru EKON Európskeho parlamentu za to, že e, pozvali e, BEUK na toto verejné vypočutie o SEPA. BEUK e, má, bude mať 50. narodeniny budúci rok. Je to jedna z hlavných spotrebiteľských organizácií, ktorá je prítomná v, 30, v 31 európskych krajinách. Podpora záujmov spotrebiteľov v oblasti finančných služieb predstavuje jednu z našich priorít a SEPA je toho samozrejme súčasťou. Vytvorenie jednotného trhu so službami, s platobnými službami v eurách SEPA e, je projektom, ktorý je tak dôležitý ako zavedenie eura v roku 2002. Ide o nahradenie našich platobných služieb na národnej úrovni platobnými službami, ktoré by sa dali využiť v 32 európskych krajinách v eurách. E, uvediem príklad, ktorý by možno mohol ilustrovať, že veci ešte nie sú také jednoduché. E, príklad medzi Francúzskom a Belgickom. Prvá belgická banka Fortis je jedna z prvých francúzských e, bank BNP Paribas vstúpili do novej skupiny BNP Paribas Fortis. Ak ste agentov jednej z belgických pobočiek, tak je bežná platba vás stojí 30 centov. Rovnaká operácia pre francúzsku pobočku e, vás bude stať 3,40 eur, či 11 krát viac za základnú operáciu úplne rovnakú. Takže ako vysvetliť spotrebiteľovi takýto rozdiel v cenách v rámci jednej skupiny? A mohli by sme si položiť otázku, kde sú výhody SEPA a kde budú výhody, keď sú také rozdiely v rámci jednej skupiny v cenách. Mm, globálnejšie projekt SEPA, tak e, o to nežiadali spotrebitelia. Bez alebo so SEPou ich platby budú aj naďalej e, prebiehať na národnom území. Vidíme, že je ťažké. Prosím, mohli by ste hovoriť pomalšie? pretože tlmočníci vás nestačia sledovať. <clears throat> Mikrofón poprosíme tentokrát. Takže vidíme, že je ťažké podporovať SEPA u európskych spotrebiteľov, vychádzajúc z toho, aká je, aký je ich dennodenný reálny život. Podpora spotrebiteľských združení smerom k SEPA sa spolieha skôr na dobrú vieru v európsky projekt všeobecne a um, ide o špecifickejšie želanie, aby konečne sa vytvoril jednotný trh finančných služieb pre um, jednotlivcov. Ešte sme od toho ďaleko, pretože um, táto perspektíva sa ešte nesplnila. Je samozrejme príliš skoro určiť, či spotrebitelia v Európe budú mať skutočné výhody e, stredno alebo dlhodobo z projektu SEPA. Chceme, aby tento projekt mal šancu a na to musíme splniť viaceré podmienky. Prvá z nich musíme mať platobné služby, ktoré e, odrkadľujú očakávania spotrebiteľa a druhý bod e, spôsob riadenia a správy SEPA musí byť na európskej úrovni. Takže najskôr, pokiaľ ide o platobné služby, ktoré odzrkadľujú potreby spotrebiteľov, aby sme presvedčili e, spotrebiteľov, že e, v krátkej dobe vymenia svoje národné služby, s ktorými sú spokojní za platobné služby SEPA, je potrebné, aby európsky spotrebitelia boli presvedčení, že tieto nové platobné služby budú mať črty, e, ktoré môžu od nich očakávať. Sú tu tri takéto uh, vlastnosti. Tieto pracovné služby musia byť efektívne, to znamená platby, ktoré sa vykonávajú, musia byť bez chyb a bez čakania, teda včas. Ďalej musia byť e, bezpečné, teda ide o riziko podvodu, ktoré musí byť veľmi nízke, pretože bez toho by o nich e, spotrebitelia pochybovali. Spotrebitelia vedia, že oni v konečnom dôsledku znášajú bremeno podvodu. A po tretie, tieto služby nesmú byť veľmi drahé. Musíme mať na zreteli to, že väčšina platovných služieb zo strany spotrebiteľov je považovaná za základné produkty a potrebujú ich každý deň preto, aby vykonávali svoje platby, platili faktúry. A teda nie je to niečo, čo sa považuje za luxusný produkt, e, kde by bola možná vysoká marža. Pokiaľ ide o kreditné a debetné platby v rámci SEPA, tak BEC um, e, pozitívne prijal návrh e, nariadenia nie len kvôli jeho obsahu, ale aj preto, že týmto nariadením SEPA e, opúšťa len bankovú sféru a stáva sa projektom vo všeobecnom záujme. Pokiaľ ide o tento návrh nariadenia, chcel by som, chcel by som hovoriť o štyroch bodoch, ktoré sú pre nás dôležité. Prvý z nich, otázka dvoch termínových dátumov E, podporujeme princíp dvoch konečných odlišných dátumov. E, prechod národných platieb na SEPu e, by nemal spôsobiť problémy pre spotrebiteľov, pretože toto je platobná služba, ktorá je približne rovnaká v celej Európe. Na trhu je už známa eh, mnohými, mnohým európskym spotrebiteľom. Na druhej strane prejsť z národných platieb na SEPA predstavuje oveľa väčšiu zmenu pre veľkú väčšinu európskych spotrebiteľov a to je dôvodom pre ich e, neskôrší prechod. Druhý bod. BEK podporuje všetky opatrenia určenie na zaručenie eh, dôvery spotrebiteľov v bezpečnosť e, platieb SEPA čím sa zníži riziko um, nejakých podvodných um, debetných uh, platieb z ich účtov. A tretí bod, ktorý je pre nás, uh, ktorý by sa mal zlepšiť, je otázka uh, právo práva na um, preplatenie v prípade, že ide o zražkovú platbu s pevnou sumou. Tu teda nie je možnosť uh, E, splatenia alebo preplatenia nákladov. Text by sa mal zlepšiť a doplniť, aby táto možnosť bola obmedzená a aby sme sa vyhli nejakým prípadom zneužitia. V tejto etape vôbec nie sme za nejaký špecifický projekt e, zo strany um, riešenia tohto problému. No a potom posledný bod, ktorý je zvlášť citlivý a je to otázka výmenných provízií Eh, v prípade zrážkových platieb. Eh, takže aby sme mali čo najlepší ekonomický model, to nie je presne v rozsahu pôsobnosti spotrebiteľských organizácií, ale tieto organizácie sú predsa len za transparentný systém, ktorý spotrebiteľom umožní pochopiť, za čo platia priamo, nepriamo, aké služby sú poskytované za výmenou za tieto platby. Systém MIF za transakciu je osobitný tým, že nie je transparentný a zavádza spotrebiteľa, pretože e, spotrebiteľ nepozná výšku tejto provízie. Tieto sú niekedy veľmi výške, vysoké z pohľadu reálnych nákladov na transakciu a, a spotrebiteľ teda nepozná tieto provízie a to sa odráža v cene produktov a služieb, ktoré nakupuje. Tento typ e, provízií existuje iba v šiestich členských krajinách a to dokazuje, že tieto platby by sa dali urobiť aj iným spôsobom. Veľká väčšina európskych spotrebiteľov platí za ich platby prostredníctvom um, nákladov na vedenie účtu, ktoré im fakturujú ich jednotlivé banky. Preto sme pozitívne prijali návrh komisie, ktorý navrhuje systém provízií v rámci e, platieb, e, ktoré budú mm, zamietnuté, vrátené, odmietnuté a podobne. V tejto otázke my si nemyslíme, že spotrebiteľ by mal platiť za investície SEPA a ešte menej za platby SEPA, z ktorých spotrebiteľe neprofitujú. A moja druhá dôležitá pripomienka je, sa týka správy SEPA na európskej úrovni, pokiaľ ide o normalizačné práce. Správa SEPA od začiatku je osobitne nevyvážená, pretože Európska rada pre platby um, sa, sa týka iba dodávateľov týchto platobných služieb. Má iba konzultačnú um, úlohu a my sme sa zúčastnili na viacerých stretnutiach, na viacerých konzultáciách. V konečnom dôsledku iba e, členovia Európskej rady pre platby príjmajú e, rozhodnutie. Žiadny systém arbitráž sa nevytvoril, nie je tu žiadny e, nezávisle rozhodujúci subjekt. Rada odmietla zohrávať túto úlohu, takže Mm, toto nariadenie OSEPA by mal byť na to príležitosť, aby sa vytvoril normalizačný subjekt, ktorý by bol nezávislý, kde by boli zastúpené všetky dotknuté strany a zvlášť to platí pre e, kreditné a debetné platby, pretože e, sú tu možné inovačné riešenia, ktoré by sa mohli opierať o debetné a kreditné platby a, ostatn- a týka sa to aj iných hráčov ako výlučne bank. Na záver by som chcela vysloviť aj obavy spotrebiteľov v oblasti platovných služieb. Ide to nad rámec SEPA. Z krátkodobého hľadiska vidíme určité rizika, ako napríklad národné debetné karty, ktoré sú efektívne a relatívne cenovo nenáročné pre spotrebiteľov, ale aj ďalšiu vec. A to je súčasná diskusia o obmedzení prístupu k hotovosti Vidíme, že v niektorých krajinách táto diskusia je veľmi mm, taká burlivá. Vidíme tu už pokusy obmedzeného prístupu e, k bankomatom. A mnohí Európania a mnohí migranti nemajú prístup k iným platobným prostriedkom, ako, sú, ako je hotovosť. To sa často ignoruje a môže to viesť k dodatočným rizikám finančného vylúčenia. Hotovosť umožňuje zber veľkého počtu osobných dát a neskôršie využitie týchto dát môže predstavovať vážne riziko, pokiaľ ide o ochranu súkromia spotrebiteľov. A na záver preto, že konkurencia medzi platobnými prostriedkami musí byť, musí byť v prospech spotrebiteľa, ak chceme, aby obchodníci a spotrebiteľe využívali menej hotovosti, je potrebné znížiť e, cenu iných, e, iných prostriedkov. Kým sa tieto otázky nevyriešia, je predčasné chcieť vytvoriť opatrenia obmedzujúce prístup k hotovostným prostriedkom. Takže my nie sme proti revolúcii v oblasti. To je posledná veta. Takže nie sme proti revolúcii v oblasti platobných služieb, ale nie sme pripravení e, podpísať Biankošek. Prepačte, že som hovorila tak dlho, ale keďže som jedinou predstaviteľkou užívateľov, tak e, som využila túto možnosť. Mikrofón. Ďakujem. Troška som skrátil text, tak aby som to vtesnal do 7-minútového priestoru. V mene Európskej rady pre platby by som chcel poďakovať eh, predsedničke výboru Econ eh, VS Dialog. Eh, banky, ktoré sa súčasňujú systému ECP, realizovali takúto schému, tak aby bolo možné spraviť z tohto systému realitu. Domnievame sa, že nie je nevyhnutné uvalovať eh, takúto migráciu na zákazníkov. Platná, platná legislatíva ju zakazuje eh, takúto prax. SEPA je eh, integračná iniciatíva EÚ v oblasti platieb, ktorú zahájili vlády a legislatív, alebo teda zákonodarci EÚ. Vítame ochotu zákonodarcov takýmto spôsobom nastaviť aj regulačné podmienky a teda pripraviť pôdu na systém SEPA. Avšak je tu e, niekoľko obáv, ktoré sa týkajú návrhu komisie, pokiaľ ide o nariadenie. Najskôr e, údaje, ktoré sú uvádzané Centrálnou bankou, potvrdzujú, že model Inkasa SEPA je modelom, ktorý používa viac ako 75 spotrebiteľov Európskej únie, ktorí realizujú inkasné platby. E, model Inkasa SEPA sa spolieha na model inkasa, ktorý je využívaný vo veľkom počte členských štátov. Z celkového množstva 7 miliard, 17 miliard eh, inkas, ktoré sú spracovávané v eurozóne v 2008, približne 13 miliard eh, bolo spracovaných v Austrii, Nemecku, Holandsku a Španielsku 73%. Európska komisia a e ECB nám potvrdili v spoločnom liste eh, datovaného, datovanom marci 2010, že Schéma Inkasa SEPA je založená, a tu citujem, na dokázaných a overených národných konceptoch, ktoré splňajú plne príslušné právne požiadavky a dokonca zachádzajú nad rámec niektorých požiadaviek, tak aby lepším spôsobom uspokojili potreby spotrebiteľov. koniec citácie. E, sú v nich aj isté občné možnosti, občné charakteristiky, ktoré umožňujú poskytovateľom e, takéto služby poskytovať, e, inkasné. Komisia však chce, aby poskytovateľe takýchto služieb e, povinne poskytovali e, platobné služby, a teda aj inkasné. Inými slovami, komisia chce, aby chce teda uvaliť túto povinnosť na poskytovateľov platobných služieb, e, pričom 75% spotrebiteľov, ktorí využívajú inkaso, nepožadujú takúto, takúto funkcionalitu. To by znamenalo nevyhnutnosť reinvestovať do prispôsobenia platobnej architektúry dôsledku čoho inkasa sa stanú nákladnejšími priamo alebo nepriamo pre všetkých spotrebiteľov. Tento výsledok by išiel proti stanov, vyhlásenému alebo konštatovanému cieľu Európskeho parlamentu, ECOFINu a samotnej komisie, ako aj Európskej centrálnej banky, že SEPA by mala naštartovať špirálu smerom dole, pokiaľ ide o oceňovanie platobných služieb. Takisto by sme mali mať na pamäti, že e, smernica pre, o platobných službách bola nastavená európskym zákonodarcom len veľmi nedávno s cieľom stanoviť harmonizovaný legálny rámec, ktorý je vyžadovaný na spustenie SEPI. Nie sú tu žiadne ukazovatele, ktoré by e, implikovali, alebo z ktorých vyplýval, že je tu nevyhnutnosť prepísať komplexné e, spotrebiteľské práva. Tie veci, ktoré sú tejto chvíli len e, možnosťou v rámci seba, keby sa mali stať e, povinnými, tak e, tie by mohli byť príliš náročné na použitie a bolo by to aj nákladné, takže by to nebolo vhodné a tým pádom by z toho vyplynulo používanie menej efektívnych platobných nástrojov v dlhodobom horizonte. Je nevyhnutné splniť alebo nastaviť vhodnú rovnováhu medzi efektívnosťou a bezpečnosťou. Obe, Centrálna banka a Európska komisia povedali, že faktická a vnímaná bezpečnosť nie vždy musia ísť v ruka v ruke, ale musia sa e, byť v súlade. Snaha e, spraviť e, z týchto, tejto kontroly povinnými vychádza z vnímaného scenára rizika, ktorá nie je podporená trhovou realitou, ktoré nie je podporené trhovou realitou. Bola druhá pripomienka. EPC má značné obavy, pokiaľ ide o výrazné výkonné právomoci, ktoré si, vyžaduje, ktoré si požaduje Európska komisia, tak aby unilaterálne pozmenila technické požiadavky, ktoré sú stanovené v prílohe e, prostredníctvom delegovaných aktov. Nie je to ani oprávnené a nie je to ani efektívne, aby e, podnikateľské pravidlá a technické normy boli zadefinované neustále legislatívnou formou. Nie je vhodné, aby komisia na seba prevzala úlohu de facto riadi, vedúceho alebo riadiaceho pracovníka schémy, alebo teda manažera schémy a nastavovateľa, platobných funkcionalít. Pokiaľ ide o predpokladané výkonné právomoci Európskej komisie e, smerom k pozmeňovaniu technických požiadaviek formou delegovaných aktov, e, návrh e, nesplňa kľúčové kritériá, ktoré sa vzťahujú na, európsku, na legislatívu Európskej únie a tými sú subsidiarita, proporcionalita. EPC vyzýva zákonodarcu, aby uznal, že samoregulácia v oblasti bank, e, pokiaľ ide o platby, sa ukázala za posledných 30 rokov ako ten najefektívnejší spôsob, ako vytvoriť a ponechať nákladov efektívnu, bezpečnú a e, stresu, alebo teda napätiu, rezistentnú architektúru platovných systémov. Takisto e, by e, mali sme vymazať články 5, odsek 4, články 12, 15, alebo teda vypustiť z tohto návrhu ak sa e, rozhodne preniesť e, výkonné právomoci na Európsku komisiu, teda zákonodárca, tak potom minimálne je treba zabezpečiť, aby akékoľvek pozmenenia technických požiadaviek boli predmetom odporúčania Európskej centrálnej banky v súlade s úlohou, ktorá je daná v zmysle článku 22 charty. E, to, čo navrhuje komisia, pokiaľ ide o nariadenie o SEPA, zahrania tak technické štandardy, ako aj podstatné podnikateľské pravidlá, ktoré sa vzťahujú na celoeurópske platobné schémy alebo režimy. PPC víta zámer tak Európskeho parlamentu, ako aj predsedníctva, obmedziť takúto prílohu a zahrnúť len technické normy. Moja posledná téma, MIF, nakoniec, ale určite menej dôležité, chcem pripomenúť, že toto je komerčná ponuka. Potreba životaschopného podnikateľského modelu musí byť uznaná článok 6 stanovuje, že žiadne MIF poplatky pre eh, inkasné platby alebo iné odmeny za platby, ktoré sú podobne e, nastavované, tak nemajú sa na to vzťahovať teda žiadne poplatky. E, vzhľadom na článok 6 EPC, tak e, tam návrh je v rozpore s princípom proporcionality a s princípom legitímnej dôvery v politiku, ktorá je sledovaná v tejto oblasti v dnešnému dňu. Princíp proporcionality, ktorý je stanovený v článku 5 zmluvy Európskej únie, stanovuje, že obsah a forma e, postupu únie nemá prekročiť to, čo je nevyhnutne potrebné na dosiahnutie cieľov zmluvy. Cieľom nariadenia SEPA je dosiahnuť migráciu e, smerom od národných platobných režimov na paneurópske režimy alebo celoeurópske režimy a článok, článok, ktorý zasahuje do nákladového účtovníctva komerčných, poskytovateľov komerčných služieb je ďaleko od e, nevyhnutného na dosiahnutie takéhoto cieľu. Článok 6 nie je kompatibilný s princípami e, slobody podnikania a slobody obchodovania. Týka sa to aj viacnásobných e, poplatkov za výmenu. Komisia nie je schopná vysvetliť, ako úplný zákaz poplatkov MIF musí sa rovnako vzťahovať aj na multilaterálne, respektíve bilaterálne poplatky za výmenu pre národné transakcie, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti e, pravidiel Európskeho Európskeho zákona, Európskej legislatívy hospodárskej súťaže. Ďalej sú tu uvedené dôvody, prečo sú takéto poplatky v princípe rozdielne a e, my sa domnievame, že nie je v záujme spotrebiteľov zakázať MIF, ktorá je defaultne nastavená pre takéto transakcie na úrovni maximálne 8,8 eur centov Európska rada pre platby preto odporúča vypustiť článok 6 z návrhu. Záverom, dámy a páni, na záver by som chcel zdôrazniť, že je všetko nastavené na to, aby SEPA bola završená úspešne. Domnievame sa, že tento cieľ by mal zostať tým hlavným cieľom v nadchádzajúcej rozprave o nariadení SEPA. SEPA pre spotrebiteľov, to je dokument, ktorý je v dispozícii všetkým, ktorí sú tu prítomní a pri vstupe do miestnosti rokovacej. Takže ďakujem, že ste si ma vypočuli. Merci beaucoup. Euh, ďakujem pekne a teraz prejdeme priamo k pani Vigie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem. Ďakujem pekne eh, aj eh, za svoju osobu aj v mene Európskej bankovej eh, federácie. Ďakujeme pekne pani spravodajkyni Esaja za prácu, ktorú doposiaľ odviedla. Rada by som najskôr vysvetlila, prečo považujeme tento systém za dôležitý. Je to jeden z základných kameňov jednotného trhu, má potenciál e, o mnoho viac zefektívniť tento systém a na základe štúdie Európskej komisie e, sa ukazuje, že už e, sa podarilo dokázať viac ako 100 miliárd eur úspor vďaka tomuto systému. Je to kľúčová ambícia od spustenia Euro v roku 2001 je to eh, taktiež prvý krok eh, v eh, podpore rôznych iných elektronických systémov, napríklad elektrín, elektronické fakturácie, ďalej elektronického obchodovania, elektronického riadenia, digitálnej agendy a tak ďalej. Ako sme už počuli, napríklad za slovo pána Klinca, nie je možné v súčasnosti aplikovať e, cezhraničné inkasové platby. E, z tohto by mali mať spotrebitelia prospech e, firmy, ktoré um, fungujú na základe jednotného štandardu, budú môcť rozšíriť svoje pôsobenie v celom jednotnom trhu a taktiež budú môcť taktiež podporiť celý európsky obchod a to je jednou z výhod práve spoločnej meny. Na to, aby toto nariadenie bolo úspešné, by sme radi zdôraznili 5, 5 princípov. Po prvé, eh, maximálna miera harmonizácie eh, ide najmä o prechod z eh, domácich formátov a štandardov na celoeurópske štandardy, tak aby sme podporili konkurenciu medzi bankami a inými poskytovateľmi bankami služieb a taktiež, aby sme podporovali konkurenciu a jasnosť v tomto poskytovaní služieb. Je potrebné, aby rámec spôsobnosti boli jasný, a Ide o e, podporovanie e, európskeho systému platieb e, aj pre úverové, aj pre priame platby. Ďalej ide o nezavádzanie nejakých nových zbytočných poplatkov. Nechceme obmedzovať inovácie ani konkurenciu, najmä pokiaľ ide delegované právomoci, domnievame sa, že je potrebné, aby sa to poňalo v rámci otvoreného fóra. A sme si vedomi, že Európska centrálna banka a pani Esaja sa budú obracať na radu SEPA, aby e, rokovali taktiež o dopade na trh. Ďalej transičná fáza nesmie vypršať príliš skoro, tak aby spotrebitelia aj poskytovateľa služieb e, mali dostatok času, ale aby sa to nepreťahovalo príliš, pretože inak by sme um, um, pripravovali e, všetkých účastníkov o výhody z tohto systému. Ďalej po tretie e, otázky v návrhu komisie, e, ktoré sú otvorené a ktoré už parlament čiastočne rieši. Po prvé, maximálna miera harmonizácie. Návrh komisie je trochu komplikovaný z hľadiska poskytovania harmonizácie, pretože nepristupuje priamo k technickým požiadavkám na rozdiel od samotného systému SEPA. Preto by bolo dôležité, aby sa zadefinovali Eh, jasne termíny, ako napríklad eh, systém platieb, eh, rovnako ako v národnom systéme, ďalej kľúčové koncepty ako napríklad interoperabilita a dostupnosť sa musia taktiež presne zadefinovať, aby to bolo ešte transparentnejšie a ďalej um, rôzne iné prechodné systémy pre neštandardné formy platieb ktoré už fungujú na národnej úrovni a ktoré prejdú do systému SEPA a potom po istom prechodnom doby sa úplne uzavrú. Je dôležité, aby sa zachoval súlad s s medzinárodnou normou ISO, pretože inak takéto formáty by boli neharmonizované a spotrebitelia by nemali možnosť čerpať výhody z toho, že budú napríklad prechádzať jedného poskytovateľa k inému, e, keď budú mať prístup e, na základe jednotných štandardov. Spravodajkynia už vylepšila tento text so svojimi kolegami v mnohých e, smeroch a budeme naďalej spolupracovať s ňou v tejto veci. Ďalej, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, um, systémy, platobné systémy, ktoré sa týkajú veľkých súm, nemali byť poskyté, uh, po, pokryté v legislatíve. Uh, teraz je to už bezpredmetné, pretože už Centrál Maka rozhodla, že tak nebude ďalej. Um, Prosím, keď čítate, nehovorte tak rýchlo. Úbohí tlmočníci vás nemôžu ah, tlmočiť. On the transition cost. Ďalej, um, poplatky za platby je eh, nevyhnutné, aby eh, spotrebitelia samotní nemuseli znášať tieto poplatky. Rozhodne nie v úvodnom štádiu. Rada by som pripomenula, že komisia eh, už rokovala o aplikácii noriem ISO v tejto oblasti. Hovorilo sa o konečnom dátume, ale nikde sa nehovorilo o tom, aby spotrebitelia samotní museli splniť tieto požiadavky. Myslím si, že sú k dispozícii iné riešenia, najmä je potrebné zabezpečiť, aby poskytovateľa platobných služieb neodmietali um, spotrebiteľom um, požiadavky, ktoré budú predložené v súlade s týmito štandardmi. Je potrebné nájsť nejaký kompromis vo formulácii Ďalej, po štvrté, budúce inovácie. Príloha, ktorá hovorí o technických požiadavkách, eh, by mala byť sformulovaná tak, eh, aby nebolo nevyhnutné ju aktualizovať eh, každý rok alebo každé dva roky, pretože zmeny platobných systémov a kľúčové technické zmeny trvajú dosť dlho a taktiež spotrebitelia a užívateľia sa musia prispôsobiť týmto novým aspektom. Ak teda komisia bude mať takúto právomoc a ak rozhodne, že bude tieto veci meniť každoročne, bude z toho jeden veľký zmetok my sa snažíme za spravodajkyňou na tomto pracovať, vylepšiť to. A aj tu môžem povedať, že úloha eh, Rady SEPA eh, je prepájať eh, sektora spotrebiteľov a taktiež um, európske orgány riadenia. A to je dôležité fórum na rokovanie o týchto nových inováciách a zmenách budúcnosti. Ďalej, prechodné obdobie komisia navrhuje dva dátumy, jeden pre úverové platby a jeden pre platby inkasa Myslíme si, že aj pre sektor, aj pre užívateľov by bolo vhodné, keby sa stanovil jeden jediný termín, eh, tak aby sa eh, spotrebitelia nemuseli orientovať eh, formou dvoch účtov. Tešíme sa, že v súlade s tým, čo schválil parlament, by sa tento dátum posunul na neskôr a tak by každý mal príležitosť prispôsobiť sa týmto novým podmienkam. Ďalej, pokiaľ ide o um, med, viacstranné eh, výmenné poplatky, eh, k tomuto už hovoril môj kolega podrobnejšie. Um, predpokladám, že aj ďalšia rešnička sa k tomu ďalej vyjadrí. Ďalej Európska ehm, banková federácia je v súlade s stanoviskom Európskej bankovej rady a to, e, či tieto poplatky už teraz existujú a či sú schopné, je sporné. A e, hovorí sa o tom v rámci Európskej legislatívy v oblasti hospodárskej súťaže a nie je to ešte uzavreté. Na záver môžem povedať toľko, že sme dosiahli výrazný pokrok v zmene pôvodného návrhu a to takým spôsobom, že to povedie k vo väčšej miere harmonizácii a, a najdôležitejšie je to, že harmonizácia prinesie väčšiu mieru konkurencie ak budeme však príliš otáľať, e, nezabezpečíme dostatočnú konkurenciu medzi poskytovateľmi služieb e, a e, nepotvoríme celý tento systém dostatočne. Ďakujem za priestor a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s parlamentom. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Priamo no, teraz prejdem k ďalšej rečníčke. Pani Vigier, 7 minút. Ďakujem, pani predsedníčka. Pokúsim sa hovoriť pomaly kvôli tlmočníkom a a budem sa držať tých 7 minút. Najskôr vám chcem poďakovať pani predsednička za to, že ste dali príležitosť skupine Kredy Agricole, aby sa prišla vyjadriť k návrhu nariadenia, ktoré ak bude, aby bolo schválené v tej pôvodnej forme, by mohlo vážne narušiť eh, trh pladie v Európe. Takže kým budeme skúmať jednotlivé ustanovenia, chcela by som pripomenúť niekoľko kľúčových e, čísel. Kedy Agricol, to znamená 54 miliónov e, klientov vo svete, veď ako polovica v Európe, je to solidná e, z banková skupina, e, ktorá má vlastný kapitál výške 8,8%, ale je to tiež kooperatívna skupina 6 miliónov klientov, ktorí sú tiež našich, našimi akcionármi, čiže tí zvlášť sú pozorní e, k správe a k našej hospodárskej politike. Pokiaľ ide o platovné služby samotné, máme tam viac ako 7 miliard operácií ročne a Credit Agricole predstavuje 20 platobného trhu vo Francúzsku a takisto má významnú úlohu aj na európskom trhu. Pokiaľ ide o návrh nariadenia, tak my vítame tak ako všetci naši kolegovia túto iniciatívu, pretože musí umožniť presvedčiť posledných e, váhajúcich, aby prijali potrebné opatrenia aby sa e, debetné a kreditné platby v rámci SEPA, ktoré boli dané k dispozícii e, klientom viac ako 5 miliónov bank v Európe od januára 2008, pokiaľ ide o kreditné platby a do roku 2009, pokiaľ ide o debetné platby. Tieto služby, ktoré budú poskytovať banky, sú služby, ktoré nazývame univerzálnymi a medzi operabilnými službami. Čo to znamená? Znamená to, že keď chcete previesť prostriedky k príjemcovi, ktorého bankové údaje poznáte, tak si nemusíte položiť otázku, či vaša banka je schopná takéhoto niečoho. Um, to, čo povedala pani Fili, sú to služby, ktoré sú základné a žiadny z našich klientov sa nemusí znepokojovať, či tie prostriedky budú prevedené na účet príjemcu alebo či e, budú z, či, stiahnuté z účtu e, subjektu, ktorý má zaplatiť túto sumu. Takže v podstate toto znamená pojem e, medzioperabilnej a univerzálnej služby. To bude dôležité pre ďalšiu diskusiu. A toto je možné iba z toho titulu, um, pretože banky sa zhodli, že budú rešpektovať rovnaké pravidlá, budú zabezpečovať rovnakú úroveň služieb, rovnaké normy a pretože vytvorili výmenné systémy a kompenzačné systémy, ktoré umožnia plniť inštrukcie klientov s úrovňou bezpečnosti, bez ktorej na ktorú sú naše dozorné orgány zvlášť zamerané. Um, teda tento návrh nariadenia je nevyhnutný a užitočný, aby sme zabezpečili harmonizáciu e, platobných systémov v Európe. Ale čo nás trápi, e, v podstate je tento pojem medzioperability platobných systémov. Nebolo by dobré, keby na to, aby sme sa aby sme tlačili na vytvorenie nového systému a nútili niektoré banky na niektorých trhoch, aby e, investovali e, vo výškach, ktoré neodzrkadlia potreby klientov. Napríklad pokiaľ ide o fixné e, sumy, ktoré neumožňujú aby ten dlžník nejakým spôsobom spochybnil výšku tejto sumy. Napríklad e, vo Francúzsku sa klienti na tento produkt pozerajú s veľkým podozrením, pretože e, sú toho názoru, že nejde v smere e, smernice o platobných službách, ktorý otvára, ktorá práve otvára túto možnosť spochybnenia výšky takýchto sum. Ak teda nebudeme tomuto venovať pozornosť, mohlo by to znamenať, že všetky platby dlžníkov v Európe budú musieť investovať alebo budú musieť príjmať tieto operácie, teda to, ten pojem reachability, zatiaľ čo ich klienti odmietnú túto službu a ak nejakou náhodou dôjde k týmto operáciám, tak ich budú musieť masovo odmietať a čo okamžite naruší dôveru našich klientov, teda klienti musia mať dôveru bankové systémy. To je jedna z prvých takých víziev. Druhý problém je toto ustanovenie o ekonomickom modeli a teda zákaz mm, mm, mm výmeny komisie, e, pokiaľ ide o platbu. Čiže musíme si položiť otázku, prečo na niektorých trhoch tých 6 krajín, ktoré boli e, menované, je e, výmena komisia a v iných krajinách táto nie je. E, chcem upozorniť, že 6 krajín, kde existuje e, táto výmena v priamých platbách predstavujú 70 e, zrážkových platieb, ktoré sa mm, vyskytujú v Európe a v iných krajinách, kde neexistuje takáto výmena odkedy je k dispozícii možnosť e, priamého debetu, teda od novembra 2009 v rámci SEPA, sme nekonštatovali nejakú masívnu migráciu na tieto trhy. Takže musíme si povedať, že platobné systémy sa budujú e, počas alebo v priebehu rokov a je veľmi ťažké zásadne zmeniť ekonomický model, pretože to môže narušiť rovnováhu na trhu. Preto si myslím, že dnes prvé návrhy pani spravodajkyne, pani Asaja, sú veľmi povzbudzujúce a sme pripravení pokračovať v dialogu preto, aby sa text zlepšil, aby bol efektívnejší pre všetkých. Ďakujem. Ďakujem, to bolo výborné. 7 minút 3 sekundy. Ideme k otázkám. Už eh, mám niekoľko zapísaných eh, účastníkov. Pán Epping, máte slovo. Yeah, you, uh, Ďakujem, pani predsednička. Mám niekoľko otázok ohľadom týchto záležitostí. Po tých vystúpeniach jasne vyplývajú z toho niektoré veci. IMF Multilateral Interchange, interchange Fees úplný zákaz eh, by išiel nad rámec toho cieľa a tým pádom eh, nie je v súlade s princípom proporcionality. Pretože prevod eh, nesie svoje náklady a to je otázka smerom na pani Filip. Nič nie je zadarmo, ani obec zadarmo, nie je zadarmo, ani pre europoslancov. Takže druhé najlepšie riešenie, pokiaľ ide o tieto poplatky multilaterálne za výmenu, by mohol byť prístup Dodd-Frank, tak ako bol stanovený v Spojených štátoch. To je e, legislatívna úprava e, bývalého senátora Krisa Doda a poslanca snemovne, reprezentantov pána Franka. A to by nás mohlo inšpirovať. E, to odráža skutočné náklady a v prípade, že sú tie náklady vyššie, tak ich treba preukázať. Čiže takéto poplatky by som úplne nevylúčil, pretože v konečnom dôsledku musíme zohľadniť náklady. E, druhá e, vec sa týka e, datumu no, zavedenia e, Takýto dátum vstupu je úplne nevyhnutný, lebo potom vie trh sa nastaviť. Znamená to efektívnosť a Takisto to umožní jednotnú koordinovanú migráciu štruktúr e, účtov e, národne, na národnej úrovni smerom na, na IBAN a my e, v rámci Beneluxu to veľmi dobre poznáme. Môže to viesť k problémom v iných krajinách. Ja sa chcem preto spýtať pána Hestinga, aký rok majú na mysli, aký, aký konkrétny termín je priateľný Otázka na pani Warhofer sa týka výnimiek. Ako všetci vieme, v Nemecku e, je e, postup elektronického debitu. A toto je rozdielne v porovnaní s e, postupom IBAN. A tu sa vás chcem spýtať, ako obmedzené má byť to striktné minimum a či by mala byť nejaká výnimka, pokiaľ ide o ELF, pretože Nemecko je významná súčasť európskeho trhu a prijatie takýchto výrazných výnimiek by bolo v rozpore s myšlienkou celoeurópskeho celoeurópskej oblasti pre platby v eurách. Toto sú otázky od mojej strany, pani predsednička. Ďakujem pekne, som úplne prekvapený, že kolega Ebbing sa takto dobre vyzná v nemeckých problémoch ale takmer mi už vzal moje otázky. Kto bol v kabinete kolegu pána Bolkensteinera, tak sa vyzna a v takýchto veciach určite nie, ale žarty bokom, to je veľmi dôležité. E, otázka prechodu. povolenia na strhnutia z účtu. E, ďalej je tu otázka ELF, e to čo hovoril kolega Epping to je ako systém platieb, ktorý by bol ukončený zavedením SEPA systému. A tým pádom by sa všetko prestávalo kompletne na novo a preferovali by sa isté typy platobných metód a tým pádom by stroskotali metódy platobné, ktoré nastavili niektoré štáty. Viem, že banky chcú mať len jeden model a čo najskôr by chceli ísť len formou SEPA postupu procesu, to je pochopiteľné, ale nemôže to byť e, meritkom alebo všetkých vecí. A preto otázka, či SEPA by nemala zadefinovať len taký minimálny štandard, ktorý by mal existovať na celoeurópskej úrovni <coughs> a že je možné, aby tieto niektoré štruktúry, ktoré existujú na úrovni členských štátov, pretrvali. Viem, že teraz hovoríme o definitívnom e, termíne alebo konečnom termíne a nie ešte o rulebook, aj napriek tomu, že k tomu by som mal veľa pripomienok. Už sme o tom diskutovali s komisárom Hánom. A ja som nespokojný a obávam sa toho, že pokiaľ ide o takýto definitívny termín, tak príde k zmiznutiu celej škály bankových služieb, pretože SEPA ich nepredpokladá ich používanie a preto otázka e, smerom na ochranu spotrebiteľov aj bankových zväz, do akej miery je možné ešte pokračovať v takomto systéme, aj napriek požiadavkám na SEPu. Ďakujem pekne. Nikto ďalší nežiada o slovo pani spravodajkyňa. Nech sa páči. Um, uh, Ďakujem pekne. Ja by som uh, rada položila otázku pani Fili, ktorá tu zastupuje mimovládnu organizáciu a uh, pre práva spotrebiteľov. Ako vnímate úlohu rady SEPA? Ako by ste chceli vylepšiť fungovanie tejto rady? Ak teda tvrdíte, že táto rada nesplňa všetky svoje úlohy, teda aké zlepšenie by ste navrhli, tak aby spotrebitelia mali výraznejší hlas v tomto smere. A ďalej e, ešte je tu niekoľko tvrdení, ktoré sa týkajú ochrany spotrebiteľov, e, respektíve v texte je niekoľko doložiek, ktoré sú zamerané práve na ochranu spotrebiteľov. E, ste s nimi spokojní alebo chceli by ste vylepšiť niečo aj na nich, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť e, platobných transakcií, a moja tretia otázka aké informačné kampanie a akú pomoc zo strany bank očakávate, keď budete poskytovať tieto informácie spotrebiteľom, ako teda banky by mohli pomôcť eh, sprostredkovať tieto informácie spotrebiteľom o tom, um, k akým zmenám dôjde a aké sú nové požiadavky v týchto nových platbách SEPA. A ďalej pán Harcing, aj vy by ste sa prosím mohli vyjadriť k tejto poslednej otázke a síce, či sú banky eh, ochotné poskytnúť nejakú pomoc spotrebiteľom. Vieme, že otázky bankových účtov sú pre nás veľmi citlivé Chceme vždy vedieť, chceme mať prehľad o tom, či dochádza nejakým zmenám v platbách, poplatkoch. Je teda potrebné hovoriť o tom, ako tieto informácie e, spotrebiteľom e, posunúť. A ďalej, pán Harcing, rada by som sa vás priamo opýtala. E, počúvala som tlmočenie do Finčiny. Nie som si teraz celkom istá, ale tvrdili ste, že chcete úplne zrušiť článok 6, alebo to nebolo správne pochopené? Ako by ste ho chceli teda nahradiť, eh, alebo čím by ste ho chceli nahradiť a z akých dôvodov vôbec chcete zrušiť tento celý článok 6 a ako chcete zabezpečiť spravodlivé podmienky pre všetky banky v jednotlivých krajinách a taktiež eh, eh, rovnaké sumy, čo sa týka poplatkov za transakcie. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Niekto ďalší sa nehlási o slovo tak ja by som najskôr teda dala slovo pánovi Harcingovi, aby odpovedal, pretože vám e, boli položené veľmi priame otázky. No a potom dáme slovo ostatným rečníkom. Máme tu zástupcov komisie a chcela by som aj pre nich e, priestor, alebo mm, aj predtým, ak chcú vystúpiť, tak prosím, dajte e, mi to vedieť. Takže pán Harcing najskôr. Je crois que c'était aussi une question pour Anne-Philly. Euh, euh, euh, e ten e, konečný dátum, nuž e, stanovisko um, Európskej um, platobnej rady bolo vždy jasné. Mali by sme stanoviť jeden jediný dátum, um, teda ten koncový dátum a práve preto oceňujeme tú iniciatívu ECOFINu aj Európskeho parlamentu ktorí poverili Európsku komisiu, aby predložila návrh na jeden jediný e, konečný dátum. Mm, otázka znie, aký dátum by bol hodný. Nuž, e, naša rada sa domnieva, že by sa mal stanoviť takýto dátum, mali by byť záväzný pre všetky krajiny v eurozóne a taktiež e, by malo byť jasné tým krajinám, ktoré nie sú v eurozóne, čo to bude znamenať pre, nich, pre nich, pre tie krajiny, ktoré prekročia tento dátum. Teda v našom stanovisku jasne rozlišujeme medzi krajinami v eurozóne a medzi ostatnými trhmi v členských štátoch EÚ. K otázke konečného dátumu sme nezaujali jednoznačné stanovisko, ale rád by som pripomenul tým, ktorí pozornejšie sledujú dianie na našej rade. V minulosti sme e, tvrdili, že Pracujeme na modeli a na to, aby sme na ňo boli pripravení. A potom smernica o platbách dva roky meškala a preto e, parlament samotný tvrdil v roku 2009-2010, že, 2010, že by sa mal stanoviť tento rok na rok 2012. Toto je tvrdenie samotného parlamentu. Teraz máme rok 2011 a ešte stále nemáme jasné jednoznačné stanovisko o tom, aký konečné to by sa mal stanoviť, ale vieme, že v súčasnom návrhu sú uvedené dva konečné datumy a nám e, sa takýto prístup nepáči. Boli by sme radšej, keby sa stanovil jeden jediný dátum. Teda, ak parlament predloží nejaký konkrétny návrh, e, e, opäť vrátime túto tému na našu plenárnu schôdzu a a potom zaujímavé k tomuto stanovisko. Ďalej to padla otázka spravodajkyne, ako zapracovať zmeny a taktiež um, návrh rady SEPA. Vo svojom prejave v mene svojich kolegov v našej rade EPC som povedal jasne, že ak e, odovzdáme právomoc jednostranne komisii takýto postup nie je správny a veľmi pozorne som počúvala pani, pani Gugerel, ktorá hovorila to isté. Ak budú nevyhnutné zmeny, ktoré zatiaľ ešte nie sú súčasťou implementačných usmernení alebo samotných pravidiel, Pravidlá sa vzťahujú iba na účastníkov tohto systému, nie pre užívateľov, ktorí využívajú tieto služby. Technické eh, normy sa tiež vzťahujú na užívateľov, na klientov, ale možno by bolo rozumnejšie, ak eh, napokon na fóre eh, zásobcov spotrebiteľov sa nám nepodarí doceliť jednotný hlas. Mali by sme sa obrátiť eh, na Centrálnu banku a síce, že článok 22 charty Centrálnej banky umožňuje systému, respektíve eurozóne, eurosystému stanovovať štandardy, ktoré sa týkajú iba um, transakcií medzibankových. Toľko teda jeden návrh. Potom ďalší návrh znie, aby sme možno mali požiadať eh, radu SEPA, aby predložila nejaké odporúčania. Eh, ona má aj členov z Európskej bankovej asociácie a taktiež sú tam asociácie z malých stredných podnikov, e, a taktiež asociovia verejného sektora a podnikov, aby oni sformulovali odporúčanie, aby e, sa im, či by sa mali implementovať aj tie e, technické normy alebo nie. Je potrebné brať do úvahy, že ak sa budú meniť technické štandardy, s tým sa nebudú musieť potýkať iba banky. Bude to znamenať, že všetky podniky, všetky subjekty verejnej správy a taktiež eh, všetci užívateľia týchto technológií a procesov budú musieť zmeniť eh, svoje postupy. Preto musíme veľmi pozorne zvážiť takéto zmeny. Ďalej tu eh, zaznela otázka nejakých dobrovoľných aplikácií, systémov platieb inkasa. Naša rada zastáva názor, že by tam mali byť zakomponované e, o mnoho silnejšie práva pre spotrebiteľov, ako sú v súčasnej smernici. Máme stanovené obdobie v dĺžke 8 týždňov, keď spotrebitelia bez nejakého pýtania a bez nejakých doplnkových otázok môžu získať svoje peniaze späť. Ak podnikový subjekt alebo verejný subjekt e, zneužije takýto mandát tým, že sám požiada svoj voľne o e, platbu inkaso a takto si bude stiahovať peniaze z účtu spotrebiteľa. V takomto prípade má spotrebiteľ e, čas jedného roka obdržať svoje peniaze späť. Teda je to ešte dlhšie ako tých pôvodných 8 týždňov ak zároveň bude povinné zo zákona, že každá jedna platba sa musí overiť. Vytvorili by sme skutočne veľmi finančne nákladný systém platieb v Európe a to nie je nevyhnutné, pretože spotrebiteľ má právo získať svoje peniaze späť v prípade neoprávnenej platby. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Slovo má pani Fili. Chcete reagovať? Bohužiaľ, nepočujeme bez mikrofónu. Áno, ďakujem. Pokiaľ ide o prvú otázku o MIF, o tom, že nič nie je zadarmo a že musíme brať do úvahy náklady, tak samozrejme, že nič nie je zadarmo ja myslím, že som vo svojej prezentácii nehovorila, že žiadame nejakú platbu um, uh, um, úplne, že táto bude úplne bezplatná, čiže tento systém existuje iba v šiestich uh, krajinách, sú ale iné modely, ktoré sú možné, ale spotrebitelia už teraz platia za uh, ich debetné plavenie. Ja platím uh, náklady za vedenie svojho účtu banke vo Francúzsku napríklad, kde existuje vysoká platba MIV na transakcie, tak je možné žiadať, aby každá ďalšia takáto transakcia bola spoplatnená určitým typom e, e, poplatku. Systém MIF na transakcie e, môže byť Vychádza samozrejme z nákladov, nemôžu to byť príliš vysoké sumy, ale je tam jediná podmienka, že bude možné overiť e, zo strany verejných orgánov úroveň e, týchto platieb a to pravidelne a žiadame a že od spotrebiteľa sa nebude žiadať žiadna dodatočná platba. Nie je možné mať MIF a ešte ďalšie e, nejaké ďalšie provízie, teda nie je možné, tak ako sa vo Francúzsku hovoriť, eh, mať maslo a peniaze za maslo. Eh, teda tí, ktorí eh, sú príjemcami týchto platieb, najviac profitujú. Aký alebo či je tu, možný nejaká, či je tu možná nejaká rovnováha medzi tými, ktorí platia a tými, ktorí sú dlžníkmi. Nie je normálne, aby spotrebiteľ platil nejakú príliš vysokú sumu za tento typ platieb. K otázke úlohy e, rady SEPA. Ako spotrebiteľská organizácia máme spolu s ostatnými užívateľmi um, sme žiadali, aby sa vytvorili tieto služby, aby bola neutrálna inštancia, kde sa stretnú všetky zaangažované strany. SEPA by mala byť akýmsi e, rozhodcom, ale m, mm, toto bolo odmietnuté a popri tom, ako som povedala v prezentácii, je pre nás dôležité, aby sme sa zamysleli nad iným, e, na inou možnou e, organizáciou, ktorá by bola poverená technickými pravidlami. Záujmy spotrebiteľov sú takisto veľmi dôležité. V oblasti e, ochranných doložiek spotrebiteľov e, vrátane návrhu nariadenia je možné dosiahnuť zlepšenie. Všetky tieto pravidlá, ktoré sú v texte, boli prediskutované s Európskou platobnou radou a vtedy naše radosti neboli Ehm, nebolo im vyhovené, takže sme spokojní s tým, že teraz už v texte sú. Sú tam samozrejme body, ktoré chceme zlepšiť, eh, hlavne eh, platieb alebo provízií v prípade odmietnutia platby. Chceme teda zabezpečiť, aby eh, spotrebiteľ neplatil nič jedine s výnimkou, keď tam bude nedostatočná suma na jeho účte alebo nebude teda musieť znášať nejaké iné typy chýb. A pokiaľ ide o fixné debetné platby, tu sú potrebné ďalšie zlepšenia. Z našej strany samozrejme my nežiadame takýto typ pravidel, ale chceme, aby ak niečo takéto existuje v smernici pre služby, aby spotrebitelia boli chránené, hlavne pokiaľ ide o tento mandát fixných platieb. Je teda ešte priestor na zlepšenie textu. Pokiaľ ide o informačné kampanie, toto je otázka, o ktorej sa hovorilo počas rady SEFA. My ako zastupcovia spotrebiteľov, ale aj iných užívateľov sme boli a stále sme za informačnú kampaň, ktorá bude približne podobná ako v prípade zahájenia eura. Ešte veľa spotrebiteľov v Európe, ktorí ešte nikdy nepočuli o, hovoriť o SEPA. Pre nás e, teda je tu priestor pre verejné orgány, majú úlohu, ktorú musia zohrať. A pokiaľ ide o informačnú kampaň, tak tu celkom určite, ale aj pokiaľ o nástroje IBAN, napríklad keď sa platí v Nemecku, je to komplikované, mohli by sme možno vyriešiť tento problém, že keby sme tu mali e, nejaké mm, konvertívne nástroje. To by veľmi uľahčilo život spotrebiteľom. No a posledná vec, prechodné obdobia pre niektoré špecifické produkty. Tu by som sa chcela zmieniť o niečom, na čom Nemcom veľmi záleží. Debetné platby z debetných kariet. Samozrejme, že tieto platobné prostriedky sú veľmi e, dobré pre nemeckých spotrebiteľov a tieto by nemali zmiznúť. SEPA by mohla byť príležitosťou, ako podporiť aj inde v Európe, pretože je to zaujímavé tento nástroj mať k dispozícii aj pre iných spotrebiteľov. Ďakujem pekne. Pani Vigie, máte slovo. Dovolite, pani predsednička, chcela by som reagovať na otázky e, výmen, e, pretože sú, pridružujeme výmeny k poplatkom, ktorý priamo znáša spotrebiteľ, keďže vždy hovoríme alebo vychádzame z princípu, že obchodník alebo e, nejaký iný subjekt to refakturuje spotrebiteľovi Výmenný systém je systém, ktorý je veľmi netransparentný a ja chcem pripomenúť, že objem výmen je verejne známy. Myslím si, že v nákladoch, ktoré e, vstupujú do cenovej stavby medzi obchodníkom a nákupcom všetky platobné prostriedky Um, my nevieme, čo v podstate stojí um, ten nákup v hotovosti obchodníka a ako spotrebiteľ uh, vytvára svoju cenu. Um, keď eh, teda ja vôjdem do nejakého obchodu, tak obchodník nevie, ako budem platiť, či šekom, kartou alebo v hotovosti alebo uh, nejakou zrážkovou platbou uh, prostredníctvom debetnej karty. Takže MIF, e, ktorý by sa rovnal nejakému e, doplatku k cene pre spotrebiteľa, toto by sme nemali e, povoliť. Tento mix v podstate obchodník potrebuje na definovanie ceny pre spotrebiteľa. MIF je príliš drahý. Ako teda overíme to, čo stojí platba šekom a podobne. Ja si myslím, že sme asimilovali príliš rýchlo koncepty, ktoré nie sú rovnaké a keď hovoríme, že v prípade zachovania vzájomných výmien to vytvára určitú deformáciu konkurencie, ak zrušíme, ja hovorím, ak zrušíme tieto vzájomné výmeny, to Eh, poškodí eh, konkurenciu medzi bankami eh, dlžníkov a s bankami príjemcov. Pre všetky platobné služby, ktoré sú v rukách týchto subjektov. V systéme zrážkových platieb, aby bola možná zrážková platba, sa musí vytvoriť systém, ktorý umožní spracovať informácie, ktoré dostávam. A to sa týka tisícov bank v Európe. Zatiaľ čo e, dlžníci majú banky iba, iba v, v niektorých skupinách. Takže napríklad Citigroup je veľká korporátna banka, pre mňa teda zákaz vzájomnej výmeny, čo je vlastne spôsob kompenzácií týchto nákladov bank, e, debetných subjektov, aby sme umožnili vytvoriť efektívny platobný systém, to v podstate znamená poškodenie hospodárskej súťaže. Ak vychádzame z princípu, že spotrebitelia nechcú platiť viac a že debetné banky musia investovať viac a že im v podstate zrušíme tento kompenzačný systém, tak ja potom neviem, akým spôsobom sa bude financovať globálny systém. Vychádzame z princípu, že debetné banky musia dotovať eh, tie banky eh, dlžníkov. Ďakujem pekne. Máme tu e, teraz zástupcu generálneho riaditeľstva pre hospodárskú súťaž. Možno vám bude schopný odpovedať, ale najskôr dám e, slovo vašej kolegyne, aby odpovedala na otázky, ktoré boli položené. Dobre, len dve pripomienky. Prvá sa vzťahuje k otázke, ktorú položil pán Epping. A takisto otázka, ktorá hovoril pán Ferber do istej miery. Myslím, že SEPA je skutočne európskou iniciatívou a prinesie zvýšenú konkurenciu na trhu. Dnes nám existujú národné režimy, národné pravidlá, národné systémy. V niektorých krajinách máme rozdielne režimy. Hovorilo sa o ELV e, v Nemecku. To je e, veľký rozdiel od systému inkasa v rámci SEPA a takisto je to e, veľký rozdiel v porovnaní so systémom iných krajín. Takže je tu celá séria rozdielných režimov prvom rade treba pochopiť, aké režimy existujú v každej krajine. Tam nie je plná transparentnosť, ale vieme, že sú niektoré e, veľké režimy ako ELV alebo RIBA v Taliansku, ktoré fungujú troška ináč, e, podľa, teda v závislosti od toho, ako e, je z pohľadu zákazníka, teda, aký je ten proces. Ako teda môžu takéto režimy naďalej fungovať aj napriek tomu, že prejdeme k jednotnému štandardu, pokiaľ je o spracovávanie a úroveň služby um, SEPA je štandardov, je normou, to neznamená, že zákazník, ktorý v rámci SEPA využíva Inkaso alebo iný produkt, že bude to v rámci tej istej banky európskej, ten produkt bude mať iné charakteristiky, iné úrovne služby, bude to odvieť sa od toho, či to bude cez mobil, cez papierovú formu alebo cez online banking, pretože toto všetko je v rámci tej domény medzi spotrebiteľom a bankou. To znamená, že isté spôsoby obsluhovania zákazníkov nezmiznú úplne z trhu, ale znamená to zároveň aj to, že budeme mať veľké režimy ako LV nemecké, ktoré budú musieť byť preskúmané a budeme sa musieť pozrieť na to, ako ich zmeniť. V rámci transakcie ELV máte kombináciu inkasa, ktorá sa deje medzi bankami a e, potom tam je vlastne uchovanie mena z karty a to nie je celkom v súlade eh, s ochranou osobných údajov a je tam potom podpis papierovej časti, čiže je to veľmi zaujímavý hybrid. Veľmi dobre to funguje v Nemecku, pretože v Nemecku ľudia platia to, čo chcú kúpiť a preto tam nie je potreba garantovanej transakcie platobnou kartou, čiže to je veľmi eh, dobrá eh, schéma, lebo sa to nespolieha na kartu, nie je tam Visa alebo Mastercard alebo iná európska schéma alebo režim platobných kariet. Je to takýto, takáto forma inkasa a ten predajca preberá na seba riziko, či spotrebiteľ zaplatí alebo nie. Máme aj niektoré iné režimy, ktoré sú ináč nastavené a fungujú ináč a tá aktivita, ktorá prebieha v tejto chvíli na úrovni parlamentu a rady, tá smeruje k identifikácii toho, aké režimy existujú, ktoré sú veľké, rozsiahle a im poskytnúť väčšiu a dlhšiu fázu na prechod. Ja viem, že potenciálne parlament uvažoval o 2015 pre tie väčšie režimy, ktoré existujú spolu so SEPou. E, Rada môže doplniť ešte rok e, navyše, takže by ste mali dlhšiu fázu na adaptáciu takéhoto režimu alebo na jeho uzavretie, ale to neznamená, že okamžite e, zbadajú zhoršenie služieb spotrebiteľa na úrovni svojej banky. A druhá pripomienka, ktorá sa týka rady SEPA, tá výzva, ktorá stojí pred odvetvím, je, že sme boli požiadani o to, aby sme sa pokusili o harmonizáciu a o konkurenciu medzi bankami, pretože teraz sa schovávajú za lokálne e, štandardy a schémy. My sme e, urobili takúto aktivitu smerom k harmonizácii, ale teraz potrebujeme vlastníctvo verejné, ktorá nám pomôže, čiže musí to byť agenda, ktorá bude smerovať k verejno-súkromnému vlastníctvu, musí to byť ako keby Európska federálna vláda podporovala takéto integračné úsilia odvetvia, pretože toto sa deje v mene konkurencie, zvýšenia konkurencie, nejde o znižovanie konkurencie na bank a snažiť sa e, vytlať zo spotrebiteľovia z peňazí, ide o spôsob otvorenia trhu a umožnenia spotrebiteľom vybrať si medzi Francúzskou, Fínskou, bankov a francúzskou nebank, francúzských nebankových subjektov a fínskych nebankových subjektov a musíme to vnímať v takomto kontexte posilnenia konkurencie, tak aby sme túto iniciatívu posilnili ako spotrebiteľa, ako aj vlády. Euh, merci beaucoup, parce que il y a été beaucoup question de... Ďakujem veľmi pekne. Hovorili sme pomerne dlho o, a v veľkej miere o konkurencii je dobré, že je tu Rita Wildenbeck z Generálneho rediteľstva pre hospodárskú súťaž, takže jej dám priestor. Like this, yes. Tak toto funguje. Mhm. Ak mi dovolíte, ak toto bola vaša otázka, chcela by som prejsť eh, viacerými pripomienkami, ktoré zazneli z ohľadom na hospodárskú súťaž. Najskôr možno eh, v súvislosti s proporcionalitou nariadenia. Komisia sa domnieva, že tu nedochádza k porušeniu zásady proporcionality a že upravenie otázky MIF e, týchto poplatkov je nevyhnutné a je takisto aj primerané a proporčné a v prvom rade ani e, právny útvar komisie, ani právny útvar rady neidentifikoval žiadne problémy e, v tejto súvislosti. Dôvod, prečo upraviť v tomto nariadení otázku MIF z týchto poplatkov je, že história diskusie o poplatkoch v rámci multilaterálnej výmeny ukazuje, že námietky proti takýmto E, poplatkom z pohľadu hospodárskej súťaže predstavujú výrazný, výraznú prekážku migrácie bank a e, je nevyhnutné posudzovať to prípad od prípadu. V rámci teda prípadov, kde sa banky stiažujú, že to vedie k nedostatku jednoznačnosti a z ich pohľadu to nevytvára rovnaké podmienky hry a takisto to znemožňuje Eh, slobodu pohybu a podnikania pre banky. V rámci tohto eh, generálneho rediteľstva hospodárskej súťaže my eh, veríme v prístup riešenia prípadov jednotlivo a urobiť takéto posúdenie aj v tomto prípade, tá prípad od prípadu, ale vidíme, že toto je odvetvie, ktoré je presieťované a na to, aby sme spôsobili, že trh sa nastaví na nový systém, je jednotné, aby bol dostatočný počet bank, ktoré tento presun zrealizujú. A za týmto účelom sa domnievame, že v takejto mimoriadnej situácii je lepšie správne upraviť a regulovať to, čo by sme si želali, aby bolo e, stanovené v rámci hospodárskej súťaže. Takže my sme si zvolili riešenie, ktoré by podľa nás e, bolo v slede e, s tou úpravou hospodárskej súťaže. Druhú otázku položila je EPC. Prečo by potom takéto nariadenie sa malo vzťahovať aj na bilaterálne a unilaterálne dohody? pretože v rámci pravidel hospodárskej súťaže posúdenie bilaterálnych a unilaterálnych dohod môže byť mierne odlišné. Reakcia na túto otázku je, že článok 6 e, slúži presne na tento účel legislatívneho prístupu a takisto je tu nevyhnutnosť vytvoriť rovnaké pravidlá hry. Ak to chcete spraviť, tak dáva to úplne zmysel, aby ste riešili aj iné typy takýchto e, poplatkov a naozaj sa pokúsiť o e, komplexné nastavenie jednotné. Pokiaľ ide o tieto transakcie a transakčné poplatky, už viackrát sme to vysvetlovali a pravdepodobne vás budem nudiť, keď sa opäť do toho pustím, ale dôvod, prečo rozlišujeme medzi, v rámci teda posúdenia hospodárskej súťaže medzi e, poplatkami, ktoré sú skryté a tie, ktoré majú za, za úmysel financovať celý systém tým, že sú stanovené na základe jednotlivých transakcií, transakcií a kolektívne e, poplatky, ktoré sú stanovené pre transakcie typu R. My sa domnievame, že tie skryté poplatky, ktoré sa vzťahujú k jednotlivým transakciám, nevidíme, prečo by tam mali byť, e, prečo by sa mali uplatňovať. Väčšinou e, spoločnosti e, energetické chcú donútiť zákazníkov platiť takýmto spôsobom a takýmto efektívnym spôsobom a takto potom dotovať tých zákazníkov. Energetické spoločnosti to môžu robiť úplne nezávisle, môžu dať nejaký rabat alebo zľavu pre spotrebiteľov, aby išli takouto efektívnou formou platby a nie je dôvod, aby sme nutili banky prijímať nejaké dotačné mechanizmy. Pokiaľ ide o tie transakcie typu R, tak tam dáva zmysel podľa nás, ak všetky e, strany v rámci platobného systému sa dohodnú na spoločnom mechanizme, v spoločnom režime, pokiaľ ide o tú ťarchu za kompenzáciu, na kompenzáciu za tie chyby, aby to bolo toto bremeno na strane, ktorá spôsobila túto chybu. Je ťažké si narokovať takéto peniaze eh, v prípade chyby spáchanej teda tou druhou stranou, preto musíme eh, v rámci takéhoto systému inkasa, kde je viacero strán zainteresovaných, eh, je dobré dospieť nejakému kolektívnemu režimu. Ešte tri ďalšie body, ktoré spomínali vzhľadom na francúzske banky, Hovorili o tom, že MIF poplatky sú zverejnené, takže sú, verej sú zverejne dostupné, ale nie je to tak, podľa toho, čo vieme, nie sú na eh, webových stránkach bank. My sme to skontrolovali a podľa našeho vedomia nie sú eh, niečím, čo by, o čom by vedela celá, celá verejnosť. Ja ako náhle vstupujem do inkasného vzťahu, tak neviem, či sme, som si vedomý no, ako osoba, že za každým, kedy, respektíve, že vždy tá spoločnosť, v eh, prospech ktorej zriadené inkaso, že si nejaký, nejakým spôsobom už nejaký poplatok. Niektoré banky naozaj majú podnikateľský eh, model, ktorý sa výrazne odvíja od MIFS a to vychádza z faktu, že sú banky orientované na spotrebiteľov, spotrebiteľské banky, ale to je mimoriadná situácia, to chcem zdôrazniť, kde banky pomáhajú len spotrebiteľom. Bežná situácia v rámci Európy je, že máte banky orientované na klientov, na spotrebiteľov a potom máte banky, ktoré sú orientované na privátnu ako aj korporátnu klientelu. Takže je tam veľká, veľká menšina ktorá si nastavila svoje e, príjmy z tých, e, z tých skrytých poplatkov. Teda vždy ako príde k realizácii platby, tak je tam zabezpečený jednoduchý tok e, príjmov a banky si to chcú ponechať. Ale to je len malá menšina bank v malej menšine členských štátov a my si nemyslíme, že budúcnosť Európy, pokiaľ ide o inkasné platby, by mala byť určená a určovaná takouto malou menšinou, ktorá má veľmi jednostranný obchodný model a podnikateľský. Ďakujem, to je všetko. Merci beaucoup. Je vois madame... Ďakujem pekne. Pani Vigie vôbec nesúhlasí, ako vidím. Bohužiaľ nepočujeme pani predsedničku bez mikrofónu. Kritiky. Kritika, máte právo teda sa aj obhájiť. Dovolíte teda, aby som najskôr dala slovo pani Vigie a potom pánovi Hacinkovi, aby sa mohli brániť. Ja sa teda nechcem brániť, ale realita v tom zmysle, že ak považujeme francúzsky trh, ktorý poznám lepšie ako ostatné európske trhy, 20 najväčších e, dlžníkov predstavuje 80 e, debetných platieb s účtov spotrebiteľov. Ak teda e, v oblasti rovnováhy, keď sa pozriete na veľké bankové skupiny, tak tu môžu byť situácie, ktoré sú približne vyvážené. Ale keď sa pozrieme podrobnejšie, skupina Credit Agricole má 39 regionálnych autonómnych bank a situácia týchto bank je veľmi odlišná v jednotlivých prípadoch, takže všetky tieto banky majú rovnakú úroveň investícií, ktorú musia realizovať a keď nezískajú dostatok klientov, e, ktorí vyvážia e, túto províziu vzájomnej výmeny, tak budú v osobitne nepriaznivej situácie v prípade zrušenia tohto mechanizmu vzájomnej výmeny, pretože oni investovali viac ako ostatní. Čiže toto je prvá vec a ak ako komisia navrhuje, by stačilo, aby ten uverujúci navrhol svojmu klientovi rabat, aby sa mohol využiť e, priamy debet v prípade, že si to tento subjekt želá, tak ja dnes konštatujem, že vo Francúzsku niektorí z nich miesto toho, aby navrhovali výhody, vás e, v podstate zdanie, ak sa mm, rozhodnete využiť iný platobných prostriedok. Zatiaľ, čo takéto niečo by malo byť e, zrušené na základe smernice o službách. Je teda veľmi ťažké kontrolovať, že uverujúci bude navrhovať svojmu klientovi výhody alebo naopak e, zdaní danú transakciu keď ako spotrebiteľ, vy ako spotrebiteľ nemáte možnosť vybrať si platobný nástroj, platobný prostriedok. Ja teda úplne súhlasím s tým, že musíme pracovať na nových modeloch, ale je potrebné, aby tento uverujúci subjekt navrhol nejakú sériu platobných prostriedkov klientov a aby ceny spojené s využitím týchto platobných prostriedok boli do, prostriedkov boli dopredu známe všetkým spotrebiteľom, aby sa títo mohli rozhodnúť, ktorí si vyberú. Žije transparentnosť. Monsieur máte slovo. Um, Čo sa týka vyjadrenia generaliteľstva pre hospodárskú súťaž, ale by som eh, predložil tri pripomienky. Um, viacstranné výmenné poplatky by mali, byť, mali pôvodne byť výhodnejšie pre spotrebiteľov. 17. novembra minulého roka prebehlo vypočutie, kde uh, generálne riaditeľstvo pre hospodárskú súťaž obhajovalo uh, uh, tieto poplatky, že e, tvrdilo, že je lepšie nemať takéto poplatky, ale že aplikovať systém priamého inkasa na tomto vypočutí, tiež asociovia podnikov tvrdili, že nie sú ochotné zaviazať sa poskytovať nejaké dotácie, dotovať tento systém. Po druhé, ja som nepočul z žiadneho predstaviteľa verejného sektora, e, ktorý využije tento nástroj, že je ochotný poskytovať nejaké výhody alebo zľavy spotrebiteľom, ak sa zvolia tento platobný nástroj. Ďalej dosť ma prekvapuje, že systém inkasa na základe transakcií MIF nie je transparentný. Nuž um, naša rada jasne povedala, že to musí byť maximálne 8,8 centa, eurocenta za transakciu. A to po presunie peňazí. Je to uvedené na internetovej stránke. Ja si myslím, že je to preto plne transparentné. A ešte tretia posledná pripomienka. Parlament e, nakoniec bude musieť zvážiť, či je to v záujme spotrebiteľa, pretože to nie sú diskusie na úrovni bank, na úrovni veriteľov. E, ide o to, či je to v záujme spotrebiteľa, či spotrebiteľ bude mať prospekt z toho, že časť nákladov sa pokrie z poplatku, ktorú, e, ktorý platí veriteľská banka, ktorá poskytuje služby verejnému sektoru alebo súkromnému sektoru. To je politická otázka, ktorú si musíte položiť a nájsť na odpoveď. Môžete nám dôverovať, pán Harsing, že konáme v záujme spotrebiteľov, pretože my všetci sme spotrebitelia. Takže v tom si musíte byť istí. Teraz by som chcela dávať slovo pánovi Miviu, ktorý je zástupcom komisie. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že diskusia, ktorú sme si vypočuli, dokazuje zložitosť tejto agendy. Počuli sme zástupcov spotrebiteľov, priemyslu, ktorí hovorili, zástupcov priemyslu, ktorí hovorili v mene e, spotrebiteľov, čo je zvláštne, a potom e, pozície spotrebiteľov, ktoré mm, neodrážali to, čo sme počuli 10 minút predtým čiže nebolo jasné alebo ľahko možné vyvodiť dôsledky z, na základe týchto rozdielov. Je ale určite konsenzus a to je veľmi stimulujúce ohľadom toho, že je potrebné definovať konečný dátum, kedy prejdeme na SEPA. Nikto v tejto sále nepochybuje, že je potrebné ošetriť eh, jednotlivé modality, interpretáciu. Eh, tu si možno vysvetľovať rôznymi spôsobmi, ale tento dátum musí byť ambiciozný a v tom je zhoda. Či musíme mať jeden alebo dva dátumy? O tom v podstate hovoríme. Hlavným princípom tohto návrhu nariadenia je, aby sme mali dátum my v komisii sme boli toho názoru, že vzhľadom na to, že e, tieto produkty e, prevodov sú pokročilejšie ako rýchlejšie transakcie a že je potrebné zachovať e, elán alebo to tempo a musíme mať ambiciózny dátum preto, aby všetci spotrebitelia zvlášť národná administratíva vynaložila snahu a rýchlo uh, sa vytvorilo to, čo by v podstate mohlo viesť e, k ďalším produktom, ktoré sú e, debetnými produktami. Čiže chceme konsenzus, aby sme mali dátum ktorý bude ambiciózny, napríklad rok po schválení nariadenia, to by mohlo vytvoriť e, dodatočnú dynamiku v procese SEPA a chceme stimulovať všetkých užívateľov, ale aj poskytovateľov služieb, aby urýchlili e, tempo tejto práce. Dodatočné opatrenie, ktoré spomenula pani Jasaja, je otázka informácií. Ak chceme mať prechod nútený alebo dobrovoľný v niektorých členských krajinách, tak je potrebné vynaložiť snahu na informačné kampane. Naša analýza e, v oblasti toho prechodu je taká, že prebiehala táto migrácia rýchlejšie tam, kde bola masívna informačná kampaň zo strany bank, ale tiež zo strany podnikov týchto členských krajinách všetci užívateľia boli súčasťou implementácie projektu SEPA na národnej úrovni a členské krajiny, ktoré zaostávajú, sú tie, kde informácie chýbajú a kde užívateľia sú vylúčení z rozličných výborov, ktoré sa zaoberajú migráciou smerom k systému SEPA. Bolo tam veľa technických otázok, ja sa nebudem venovať všetkým týmto bodom, možno úloha Rady SEPA, ktorú vytvorila komisia s Európskou centrálnou bankou. A rada SEPA je orientačnou radou, strategickou radou, ktorá pozostáva zo zástupcov e, priemyslu, užívateľov, mm, podnikateľov, podnikov a my si myslíme, že keď by mala úlohu, ktorá by bola taká zásadná alebo vedúca e, v aktualizácii veľmi technických noriem, e, možno, že to by to nebolo dobré. Samozrejme, že nechceme vylúčiť túto rádu z konzultácií, tieto musia byť otvorené, ale Chceme a nechceme, aby táto rada mala úlohu technickej normalizácie. Podľa nás toto nie sú tí správni experti, ktorí sú súčasťou tejto rady SEPA, aby mohli radiť komisii alebo priemyslu o tom, ako aktualizovať technické normy. Otázka delegovaných právomocí e, komisie. Komisia zaviedla vo svojom návrhu niektoré ustanovenia, kde je delegovaná právomoc, aby sa aktualizovali technické normy, ktoré nie sú zásadné, sú v prílohe. Komisia e, je k, dispozícii, aby sa vysvetlilo, čo je zásadné a čo nie, ale teda tieto technické normy a delegované právomoci by mohli byť e, e, delegované komisii samozrejme e, v rámci teda spolupráce s parlamentom a radom, radou. Mala by tu byť určitá pružnosť, aby sme umožnili priemyslu modernizovať pravidlá a v prípade potreby sú tu možné zmeny v prílohe nariadenia. Nemôžeme popierať, že nariadenie bolo, návrh nariadenia sa inšpiroval vo veľkej miere pravidlami priemyslu v rámci uh, Rady členských krajín pre uh, debetné a kreditné platby a že sme tam doplnili niektoré ustanovenia, ktoré majú zvýšiť dôveru spotrebiteľov v nové produkty a vzhľadom na to, že dnes tieto platby nie sú možné, nie sú uskutočniteľné cezhranične, je potrebné pre niektoré obmedzené, mm, pre obmedzený počet ustanovení naplánovať niektoré garančné opatrenia, ktorými je možné zlepšiť e, alebo zvýšiť dôveru spotrebiteľov v tieto nové produkty. Nebudem sa vrácať k otázke zájomných výmen, už e, to bolo ošetrené. Chcem len popraviť e, niečo, čo bolo povedané. Zájomná výmena na transakciu existuje e, v 70% pre 70 transakcií v EÚ. Chcem to opraviť. Hovoríme o 30 o 30 nie 70 Ten 40 rozdiel predstavuje objem Eh, debetných platieb v Nemecku a tam nie je ten systém na transakciu, ale systém na od, mm, debetu na odmietnutú transakciu. Počas prvej výmeny názorov na budúci týždeň eh, k návrhu správy pani Aseja sa k tomu môžeme ešte vyjadriť, ale teda je tu určite veľmi široký konsenzus v tom zmysle, že je potrebné vypracovať toto nariadenie a že musíme mať tento dátum migrácie na veľmi ambicioznej úrovni. Ďakujem pekne predstaviteľovi komisie vzhľadom na komplexnosť tejto agenty e, si myslím, že toto vypočutie bolo veľmi zaujímavé a užitočné, ako aj obohacujúce. A pani spravodajkyni to umožní, aby sa dobre pripravila na diskusiu. Ďakujem všetkým rečníkom, expertom za to, že prišli a teraz prejdeme okamžite e, teda želám vám príjemný, e, príjemné popoludne a prejdeme k bodu číslo 4. Pán Antolín Sanchez Prezedo bude hovoriť o úverových zmluvách týkajúcich sa obytných nehnuteľností. Máte slovo. Si vous pouvez sortir en... By ste prosím mohli uh, opustiť miestnosť potichu, to by bolo veľmi príjemné. Euh, Dámy a páni, prosím, opustite miestnosť eh, potichu, aby sme mohli pokračovať v našej práci. Ja, ja, pačer, ja. Ja, just, monsieur. Fait le Vallone. Ah, Sachs qui est là. Gigold, Gold qui est là. Oui, oui. Bon, euh, chers collègues, donc je passe la parole. Milí kolegovia, takže teraz dávam slovo pánovi spravodajcovi. Máme tiež štyroch tieňových spravodajcov, ktorí sú prítomní, takže budeme môcť diskutovať. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa teda vyjadrila k tomuto svojmu návrhu v rámci prvej výmeny názorov. Rád by som predniesol úvod k tomuto novému návrhu legislatívy a rád by som spomenul tri zásadné zmeny, neskôr prípravná činnosť, ktorá prebehla po mojom vymenovaní e, za spravodajcu v oblasti požičiavania a uverovania. Ďalej by som sa rád vyjadril k otázkam rozsahu pôsobnosti tejto iniciatívy. A po tretie mm, by som spomenul otázky usmernení v súvislosti s nariadením, ktoré predložila komisia. Rád by som poďakoval tieňovým spravodajcom a taktiež sekretariátu za vynikajúcu spoluprácu. Rád by som poďakoval všetkým tým, ktorí sa podielali eh, na príprave tohto návrhu. Stretli sme sa viackrát s kolegami, aby sme mm, rokovali o tomto texte. Taktiež 26. januára sa uskutočnil seminár, okrem toho pracovné stretnutie s komisiou v decembri a taktiež začiatkom januára, e, naposledy 19. januára s komisárom Barnierom. A tam sme hovorili o otázkach, o ktorých budeme hovoriť opäť aj dnes. E, zhruba 20 krát e, sme sa stretli taktiež so zúčastnenými aktérmi. Všetky zainteresované strany tam mali svojich zástupcov, takéž tam boli samotní poslanci, snažili sme sa vypracovať nejaký časový harmonogram rokovať. Rokovanie je to veľmi komplikovaná otázka. Návrh správy e, je už na ceste. Vyzerá to sľubne. Sekretariát sa venoval štúdii v, v oblasti kompetencií a dúfam, že táto správa bude k dispozícii čo najskôr poslancom, aby mohli aj oni predkladať svoje pozmeňovacie návrhy. Dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť dobrý kompromis e, v parlamente. Ako vidíte, bol som vymenovaný za spravodajcu k téme, ktorá nesie názov opatrenia a na poskytovanie a poberanie úverov. Iniciatíva, o ktorej tu teraz hovoríme, sa týka toho, že úverové zmluvy pre nehnuteľnosti je potrebné pokryť, e, konkrétne pre obytné nehnuteľnosti, e, je potrebné e, doriešiť aspekty, ktoré sa týkajú napríklad aktuálneho diania finančnej krízy a jej epicentrum bolo práve v oblasti hypotekárnych úverov. Teda trh hypotekárnych úverov bol vystavený veľkým výkyvom mnohé štúdie dokazujú, že tam došlo k dosť zásadným zmenám. Napríklad v Veľkej Británii bola predložená správa v marci 2009, tam sa spomína viacero modelov, ktoré viedli ku kríze a taktiež ponaučenia, ktoré si musíme odniesť ďalej, sú tu udalosti, ku ktorým došlo v finančnom odvetvi, na finančných trhoch a taktiež, že došlo k, k väčšej miere zadlženia. Teda sme svedkami obrovského nárastu špecializovaných e, bankových inštitúcií, taktiež veľkoobchodných e, bankových inštitúcií v oblasti hypotekárnych úverov. Máme to príklad zo Spojených štátov. E, boli sme požiadaní o stanovisko a domnívame sa, že prílišná zadlženosť je jedna z príčin krízy a to nesúvisí len s hypotekárnymi úvermi. My teraz v výbore preberáme balíček hospodárskeho riadenia a ten obsahuje aj súkromné dlhy. Jednak chceme prehodnotiť vývoj dlhov v súvislosti s paktom stability a rastu a taktiež chceme vnímať začlenenie dlhov do tohto paktu a taktiež sa pozeráme na hospodárskú nerovnováhu, zadlženie verejného sektora a súkromného sektora aj ako, vnímajú to ako jeden z faktorov, ktorý je potrebné zvážiť. Súkromný dlh um, je potrebné zvážiť veľmi mm, pozorne. Je tu rozdiel medzi súkromným a verejným dlhom. Musíme mm, taktiež e, zvážiť nedostatky a obmedzenia, ktoré by sme mali zaviesť, tak aby systém sa spustil v správnej miere. V oktobri minulého roka sme e, sa zaoberali prvou e, správou výboru e, pre krízu, ktorá sa venovala dopadom krízy a hovorila o prílišnom zadlžení, ale ide tu o, o mnoho viac, než len o oblasti hypotekárnych úverov nie len hypotekárne úvery, ktoré e, sa týkajú priamo spotrebiteľov a maloobchodných bank. E, ak by som to mal e, počiarknúť na príklade krajiny, ktorú poznám najlepšie, no v Španielsku, ak sa pozrieme na hypotekárny úver v Španielsku, tam sa to definuje úverom 2,5 ehm, ale Borové stíhanie je na úrovni 5% a tí, ktorí um, majú už konkrétne problémy splácať, eh, tam je ten eh, úrok na úrovni 10%, eh, teda jeden z hlavných problémov nespočíva len v oblasti hypotekárnych úverov. Nedostatky sú v legislatíve a práve tento návrh legislatívy doplňa tieto nedostatky. Nie je to žiadna novinka. Už v roku 2001 sme sa zaoberali správou, ktorá sa venovala e, príliš zadlženým inštitúciám a taktiež e, od roku 2009 pozorne sledujeme toto dianie. Boli sme svedkami obrovských správ o štátnom dlhu, hovoríme tu o e, riadení, hovoríme tu o zadlžení domácnosti. Keď sa pozrieme na príliš zadlženosť v súkromnom sektore, nestačí mať len nariadenie, ktoré bude pokrývať eh, maloobchodné poskytovanie hypotekárnych úverov. To bolo nedostatočné 23. novembra minulého roka. Eh, sme eh, zaslali list komisárovi Barnierovi a tam sme uviedli, že toto nariadenie by sa nemalo týkať len hypotekárnych úverov. Je to teda nad rámec e, tém hypotekárnych úverov, e, tak ako e, to uviedol komisár. My sme pánovi komisárovi vždy tvrdili, že iniciatíva v oblasti hypotekárnych úverov je samozrejme veľmi dôležitá z hľadiska finančných služieb, ale mal by to byť iba prvý krok v riešení tohto problému. Teraz spoločne s predsedničkou výboru sme e, napísali list a zaslali sme ho všetkým zúčastneným stranám a tam tvrdíme, že je to iba prvý krok e, v rámci európskej stratégie, ktorá bude konzistentná z hľadiska riešenia nedostatočnej disciplíny a nevhodných postupov ktoré nespôsobili iba samotné krízu. Hovoríme taktiež o tom, že je nevyhnutné riešiť problémy prílišného zadlženia a taktiež riešiť problémy, ktoré súvisia s prílišne zadlženými inštitúciami. Táto iniciatíva teda nepokrýva zodpovednosť ktorá súvisí so zodpovedným poberaním a poskytovaním požičiek, ale zároveň potrebujeme povedať, že takéto nariadenie pre oblasť hypotekárnych úverov je veľmi dôležitým krokom. 78 občanov v Európe vlastní nejakú nehnuteľnosť, ktorú si kúpili formou hypotekárneho úveru a hypotekárne úvery predstavujú 50 európskeho HDP je to teda obrovský, eh, obrovský obnos 6 eh, triliónov eur. Keď sa pozrieme na rozsah pôsobnosti, na to, ako by sme mohli pristúpiť eh, k vnímaniu tohto nariadenia, už v tomto smere by som rád spomenul tri princípy a päť základných usmernení. Sú tu tri základné princípy, ktoré sa musíme držať. Poprvé, Domnívame sa, že toto nariadenie sa netýka výrobkov. Domnívame sa, že dodržiavanie diverzity, inovácií je kľúčové. Neexistuje jediný model eh, na riešenie týchto problémov a práve preto nechceme hľadať nejaké uniformné riešenia. Po druhé, Našim cieľom nie je zmeniť v rámci tohto nariadenia právne systémy, ktoré existujú v členských štátoch. E, právne systémy e, reagujú na dianie na trhu a taktiež na systémové problémy, ku ktorým došlo a práve preto e, by sme nemali ich meniť na to, aby sme riešili problémy na európskej úrovni. My sa snažíme riešiť problémy, ktoré už e, existujú, nechceme vytvárať žiadne nové problémy alebo nejaké neželateľné um, dopady tým, že budeme meniť systémy členských štátov. Teda dodržiavajme princípy členských štátov a to je teda druhý princíp, ktorý sa držíme ďalej. Po tretie, teda ten tretí princíp, ktorý budeme dodržiavať, je, že chceme jasne rozlišovať chceme mať takú jasnú demarkačnú čiaru. Nejde tu o naredenie, ktoré naznačuje, že by sme mali pokračovať tak ako v minulosti, ale taktiež nechceme odstrániť všetku legislatívu spoločenstva v oblasti úverov, e, ktorá platí. Budeme sa snažiť využiť existujúcu legislatívu, budeme sa snažiť e, nadviazať e, na to, čo už existuje a nechceme spochybňovať doterajšie kroky v tejto oblasti. Aj vzhľadom na tieto kritéria a na tieto princípy, aké usmerenia by mali byť uvedené v tomto nariadení. Myslím si, že ide o 5 hlavných bodov. Budem sa snažiť eh, spomenúť ich veľmi presne a taktiež eh, popíšem konkrétne oblasti, v ktorých by sme mali formulovať tieto naše usmernenia. Biela kniha z roku 2007 je e, nasmerovaná správnym smerom. Snaží sa o zefektívnenie trhu. A v 70. rokoch sa vychádzalo z toho, že sme chceli zabezpečiť e, voľnú dostupnosť finančných služieb e, a tiež základných slobod. V 80. rokoch sme spustili vnútorný trh, chceli sme čo najnižšiu mieru harmonizácie a chceli sme sa vyhnúť akýmkoľvek konfliktom. Chceli sme, aby všetko fungovalo hladko. E, ďalej v rámci e, jednotnej meny sme prešli do ďalšej fázy, aby kapitál bol efektívnejší, aby vytváral viac rastu, aby prebehla väčšia miera integrácie na druhom trhu. Taktiež sme chceli, aby sa to prejavilo aj v hospodárskej paradigme, aby to malo dosah na európske hospodárstvo, táto biela kniha sa snažila o zvýšenú mieru hospodárskej súťaže. Myslím si, že o toto by sme sa mali snažiť aj v tomto nariadení. Veľmi pozorne e, som si prečítal správu z Veľkej Británie a e, snažil som sa na to, čo by malo pokryť toto nariadenie o hypotekárnych úveroch. E, spomínajú sa tam tri návrhy. Poprvé, uvádza sa tam, že by sme mali obhajovať spotrebiteľov a chrániť spotrebiteľov pred eh, nerozumnými požičkami. Mali by sme taktiež chrániť solventnosť finančných inštitúcií, to znamená bank. A mali by sme ich chrániť pred eh, neuváženým požičiavaním a poskytovaním úverov. A taktiež by sme mali využiť um, um, tú fázu ekonomického cyklu, ktorá je medzi um, vrcholom a úplným dnom a um, všetky jej možnosti. Uh, mali by sme sa vyhnúť prílišným výkyvom, mali by sme sa snažiť čo najväčšiu mieru stability. Myslím, že to by bolo prínosné z hľadiska ochrany spotrebiteľov, um, pretože by to znamenalo zvýšenie disponibilného príjmu, znamenalo by to posilnenie európskeho hospodárstva, taktiež šlometnosť finančných inštitúcií. To je samozrejme hlavným cieľom, o ktorý sa musíme snažiť. A mali by sme sa snažiť o to, aby nedošlo e, k opätovnému vytvoreniu bubliny na finančných trhoch, e, tak ako v minulosti. Musíme teda vyslať tie správne signály a tieto signály by nám mali pomôcť predísť e, opätovným krízam. O toto sa snažíme v oblasti verejného dlhu a mali by sme sa snažiť o to isté v oblasti dlhu domácnosti, súkromného dlhu. Myslím, že keď sa pozriete na Bielu knihu, e, ďalej je tu e, správa Talboda, taktiež sú tu závery samitu G20. A tieto všetky dokumenty hovoria o tom istom. E, závery sú samitu G20 hovoria o viacerých zlyhaniach, ale sú tu dve otázky, ktoré podľa mňa sú veľmi pozbudivé. Poprvé, väčšia miera transparentnosti v systéme a väčšia miera pružnosti. Pružnosť znamená, že finančný systém bude schopný vysporiadať sa s potrebami firiem aj domácnosti v Európskej únii. Existuje celý rad tém, ktoré musíme eh, mať na pamäti, ak naozaj chceme dodržať záväzky, eh, ktoré boli sformulované na samite G20. Ja si nemyslím, že ten štvrtý bod eh, sa celkom správne zakomponoval v niektorých prípadoch sa to e, nespomína ani v návrhu. Boli by sme radi, keby sa vykonala e, koherentná reforma. Malo by to byť v súlade s novým prudečným systémom a taktiež e, v súlade s novými európskymi orgánmi dohľadu. Musíme teda zohľadniť všetky aspekty našej činnosti. Máme nový európsky orgán dohľadu a musíme určiť, ako tento systém bude fungovať, aby sa riešili problémy, ktoré existujú. A taktiež musíme určiť, ako budeme pristupovať k tým inštitúciám, ktoré sú súčasťou systému. A to tak, aby sme posilnili systém hypotekárnych úverov v Európe. A je to samozrejme v duchu reformy, ktorú e, teraz uskutočňujeme. Musíme byť e, progresívni, nemôžeme robiť krok vpred a zároveň krok vzad v zápetí. Nejako Penelopa, že že plietla cez deň a párala v noci. Musíme prejaviť veľkú mieru dôvery v trh s hypotekárnymi úvermi v Európe. V Európe musíme e, sa snažiť o to, aby tento trh bol konzistentný, bol pevný, bol zdravý, ktorý e, naozaj si zaslúži dôveru občanov, ale aj investorov, ktorí e, sa musia presvedčiť, že Európa je zdrojom príležitosti. Musíme posilniť e, túto časť európskeho trhu. Toľko teda tých 5 bodov, ktoré by som rád presadzoval. A ešte sú to aj niektoré body, ktoré ja považujem za dôležité a mali by sa aj riešiť v tomto kontexte. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Boli ste veľmi explicitní, ale máme štyroch tieňových spravodajcov, ktorí sú prítomní a musíme hlasovať, musíme hlasovať o pol šiestej, takže chcela by som aj im dať slovo. A najskôr dám slovo pánovi Alfredovi Palememu. Ak každý z vás sa bude držať 5 minút, tak to zvládneme. Máte slovo. Io ho ascoltato con molta attenzione. Ďakujem pekne, pani predsednička. Počúvala som nášho kolegu, pána a jeho prezentáciu veľmi pozorne. Už sme sa stretli, mali sme výmenu názorov, pracujeme spoločne, úspešne a myslím, že mohli by sme takto pokračovať, aby sme mali spoločné uznesenie. Hneď na začiatku poviem, že súhlasím s veľkou väčšinou toho, čo bolo obsahom listu pána prezeda a komisárovi Barnierovi. A dôvod, prečo súhlasím s obsahom tohto listu, je to, že väčšina prípadov um, nesolventnosti bola spôsobená hypotékami investorov, ktorí žiadali o prostriedky pre obytné nehnuteľnosti, aby vyriešili finančné e, problémy a tie e, bubliny v súvislosti s nehnuteľnosťami. Čiže musíme sa na toto zamerať. Už toto je e, kľúčové a môžeme k tomu vypracovať spoločné návrhy. Ešte stále trvá kríza a jedna z príčin je určite bublina v oblasti nehnuteľností ale tak ako hovorí tento list, toto nebolo spôsobené nesolvetnosťou spotrebiteľov, práve naopak. Čiže nemali by sme zabúdať, že táto bublina praskla v USA a v Európe sme pocitili toho dopad. Snažíme sa povedať, že spotrebiteľov treba chrániť, že by sme mali mať transparentnosť, pokrytie o postupy a ja s tým súhlasím. Musíme sa pozerať na požiadavky spotrebiteľov, ale je niečo, čo má tu metie. Naredenie je dobrá vec, ale žijeme eh, na voľnom trhu, čiže možno to bude mať opačný efekt ako ten, ktorý si my želáme, ak budeme regulovať príliš, nemôžeme regulovať všetko. Pre spotrebiteľov eh, je eh, pôžička niečo, čo je spojené s etikou a nemôžeme zasahovať do slobod eh, bank a podnikov. Máme teda voľbu, ale je to subjektívna voľba, pokiaľ ide od spotrebiteľov. Ja si myslím, že by sme mali regulovať. Všetci tí, ktorí chcú si zobrať hypotéku, by mali mať e, čo najlepšie podmienky, alebo teda vytvorenú čo najlepšiu situáciu. Čiže my sa musíme zamerať na to, aby spotrebitelia mali čo najviac informácií. Takže toto musíme zohľadniť. Sú tu určité problémy, takže možno by sme nemali začať bezprostredne bez toho, že by to boli stretnutia spravodajcov a tieňových spravodajcov. Mám ale také všeobecné pripomienky. Obávam sa týchto e, informácií pred uzavretím kontraktu, keď, pretože ak chceme tuto vytvoriť normy, buď to urobíme na základe jednotlivých krajín alebo v celej Európe je tu um, veľká oblasť ponechaná na členské krajiny. Ak to necháme, tak mnohé veci, ktoré náš kolega Sanchez povedal, budú ťažko implementovateľné, budú pre nás ťažko dosiahnuteľné ako ciele. Um, personalizované informácie Kolegovia, v tejto oblasti musíme tiež povedať, že predzmluvné informácie musia byť personalizované. A s tým súhlasím, to je v poriadku, ale vyžaduje si to um, včasnú implementáciu, alebo teda musí to byť urobené včas. Nemôžeme nariadiť štandardné opatrenia, to nemôžeme nariadiť úverové normy. Tu som požiadal kolegov, aby sa zamysleli, pretože toto nezávisí len od eh, eh, úverovej, úverového rizika daného subjekty. Sú tu ďalšie eh, vzťahy, hodnota a majetku, hodnota nehnuteľnosti, veľkosť pôžičky. Ehm, pozor na tie najzraniteľnejšie vrstvy spoločnosti, hlavne mladí ľudia, ktorí majú pružné pracovné miesta. Musíme zabezpečiť, aby napríklad tretia strana poskytla záruky, môžu to byť ich rodičia alebo niekto iný, ale musí to byť poskytnutá záruka za tieto skupiny obyvateľstva. A potom na záver eliminácia článku, alebo odstranenie článku 8, to je technického charakteru. A toto treba ponechať v právomoci členských krajín, pretože máme bankové systémy a ja nechcem vstupovať do tejto diskusie s vami, ale mm, existujú rozličné bankové systémy s odlišnou filozofiou. Niektoré banky vychádzajú z úspor, niektoré majú základ v iných faktoroch. E, takže ďakujem. Myslím, že sa musíme stretnúť, aby sme mohli diskutovať o niektorých z týchto problémov oveľa detálnejšie. Som si istý, že budeme mať nejaké spoločné názory. Eh, ďakujem pekne. Samozrejme, to je veľmi zaujímavá diskusia. keď sa snažíme objasniť si, kde má kríza svoje korene a či bola spôsobená e, tým, čo sa snažíme v tejto chvíli regulovať. Možno v niekoľkých členských štátoch boli problémy e, s jednotlivými hypotékami, hypotekárnymi úvermi a faktom, že majetok, ktorý bol predmetom hypotéky, stratil svoju hodnotu a ľudia mali teda tie hypotéky podhodnotené a takto to bolo, no ale nie tak ani v EÚ ako v Spojených štátoch. To nebol všeobecný problém EÚ, aj napriek tomu, že sa objavil v niektorých členských štátoch. To neznamená, že by sme sa nemali tejto problematike venovať. Musíme jej venovať pozornosť a preto to aj komisia predložila. A bolo by veľmi hodné, keby vnútorný trh posilnil takýto typ úverov. To je naša prvá úloha a potom samozrejme e, môžu byť ešte iné iniciatívy, ktoré budú prijímané v iných oblastiach a komisia môže predložiť iné návrhy a to budeme to musieť riešiť v inom čase. Sú aj ďalšie smernice v e, iných oblastiach a budeme musieť zabezpečiť, aby nedochádzalo k prekrývaniu prienikom je nevyhnutné pridržiať sa hlavných zásad. Flexibilita, pružnosť. Nie je možné mať systém, ktorý by zabraňoval inováciám a samozrejme transparentnosti. A to nie len pre veriteľa, ale aj pre dlžníka, respektíve osoba, osobu, ktorá berie úver. Musí vedieť, e, aké sú podmienky hry, do čoho sa púšťa. Musia to byť isté podmienky, ktoré sa týkajú kvality, ktoré musia sa vzťahovať na všetky zainteresované strany a takisto myslím si, že by sme mali mať porovnateľné systémy. Mohli by sme mať systém, na základe ktorého môže spotrebiteľ jednoducho porovnať ponuku. Nielen tí zvyčajní podozriví, tak povediať, v krajine alebo v regióne, kde osoba žije, ale aj mimo tohto územia e, by si mohli osvojiť nejaký e, dobrý prístup, niečo, čo bude známe spotrebiteľovi čo môže dôverovať a čo si môže zvoliť. A myslím si, že by sme mali nastaviť istý dotazník, pokiaľ ide o bonitu klienta a nejaké posúdenie bonity klienta. Táto bonita je prvým kritériom, ale nemôže to byť jediný jediné kritérium, pretože to by e, spochybnilo znalosti tých osôb, ktoré rozhodujú o poskytnutí úveru. Musíme teda zabezpečiť, aby dvere boli otvorené pre e, odborné znalosti tých ľudí, ktorí pracujú v tejto oblasti a ktorí posudzujú kvalitu úverov. A teraz už na záver musíme byť naozaj opatrní, aby sme neprijali právnu úpravu, ktorá umožní aby sa úvery stali príliš komplikovanými, pretože to by viedlo k úverovej kríze a bolo by veľmi ťažké potom e, pre ľudí získať úvery. V prípade, že by napríklad mladí sa uchádzali o úver, tak môže byť vyhodnotená ich súčasná situácia ako nepríliš pozitívna, ale treba zohľadniť aj e, skutočnosť, že, sa, že ich život bude dynamický a že sa bude vyvíjať, niečo s ním budú robiť a ak veriteľ nechce na seba vziať e, riziko, alebo ak mu nebude umožnené e, takéto riziko, pretože budú mať zviazané ruky takouto právnou úpravou, je treba zabezpečiť, že sa vyhneme takejto situácii, pretože v opačnom prípade sa trh nepohne, nič sa nestane. Ak, e, nemôžete, ak je život bez rizika alebo trh bez rizika, tak potom nikdy nezaznamenáte žiadny pokrok v takejto situácii. Pán Gigold. Áno, pani predsednička, eh, milé kolegyne, kolegovia. Najskôr chcem povedať, že vítame to, že sa upravuje touto smernicou ďalšia oblasť. Už máme smernicu o spotrebiteľských úveroch. Eh, tam táto časť o obytných nehnuteľností bola vyňatá. Keď sa pozrieme na krízu, tak vidíme, že vo viacerých členských krajinách práve táto oblasť bola jedna z centrálnych e, príčin krízy a je dobré, že sa na ňu teraz pozeráme a sústredíme. Ale musí byť jasné, že tie spoločné individuálne ciele sledujeme rovnako. Alebo teraz ciele e, spoločného blaha, teda treba zabezpečiť stabilitu finančného systému. Ako náhle bude dávaných príliš veľa úverov v rovnakom časovom momente, hlavne pokiaľ budú dohodnuté variabilné e, úrokové sadzby, tak to môže viesť k veľkým makroekonomickým problémom, e, ktoré v konečnom dôsledku môžu uvaliť poskytovateľov, teda poberateľov úverov do ťažkej krízy a tak sa to aj stalo, ale na druhej strane treba zabezpečiť prístup ľuďom, teda prístup k úverom Nemôžeme to sťažovať e, zbytočne. A je nevyhnutné, aby sme zabezpečili maximálnu mieru ochrany pre spotrebiteľov, tak aby mali e, spotrebitelia prístup k dobrým úverom, aby neboli nutení e, čerpať zlé úvery. Ide o to, aby sme, pokiaľ ide o marketing alebo teda o reklamu, vytvorili spoločné dobré štandardy, tak ako je to v článku 9, to je predstaviteľné a hlavne pokiaľ ide o pohyblivé úrokové sadzby, e, spotrebitelia by mali e, dostať predložené dobré aj zlé scenáre toho priebehu úrokových sadzieb, e, toho vývoja, tak aby vedeli spotrebitelia, čo ich čaká v prípade nárastu úrokovej sadzby. Druhá oblasť, povinnosti, ktoré sa týkajú ešte predzmluvného vzťahu, tam už je v rámci článku 9 eh, veľa dobrých vecí, to, čo predpokladá komisia pre tieto prezmluvné vzťahy a informovanie v tejto fáze. Bolo by dobre, keby sa k tomu doplnila aj informácia pre uverujúce inštitúcie, eh, čo sa stane v prípade, že tieto úvery eh, keď príde k nejakej zmene a keď pôjde o takéto variabilné úrokové pohyby, úrokové sázby a je nevyhnutné informovať, čo sa bude diať v jednotlivých scenároch a toto treba upraviť v prezumných vzťahoch. Okrem toho ešte e, tí, e, ktorí budú brať úver, tak mali by mať možnosť e, na záväznú ponuku a takisto by mali mať možnosť získať isté porovnávacie informácie. V tejto chvíli to nie je možné. Okrem iného by ešte malo z nášho pohľadu ísť o to, keď sa vypočítava ročná priemerná miera nákladov, RPMN, tak e, v prípade, že v priebehu tohto ročného obdobia sú rozdielne pohyblivé úrokové sadzby, tak je nevinutné to transparentne pomenovať, lebo ináč e, táto úprava v článku 12 e, bude sprostredkovať nesprávny dojem, pokiaľ ide o úrokovú sadzbu, ktorú môžu očakávať spotrebitelia. Ďalšia oblasť, ktorá je podľa nás dôležitá, je, aby boli výšky úrokových sadzieb, ktoré treba označiť ako neférové, alebo ako také úžernické, a aby sme to aj takto pomenovali v jednotlivých krajinách a musíme sa snažiť o to, aby e, tá miera bola rozumná, tá úrokové sadzby. A okrem toho nemôžeme zabúdať na to, že dlhodobé úverové zmluvy sú veľmi dôležité z pohľadu stability systému a tým pádom musíme dať pozor, aby sme v žiadnom prípade, v žiadnom momente nezvyhodňovali dlhodobé úverové vzťahy a aby sme ho nedávali do horšej pozície v porovnaní s krátkodobými. Mali by sme dať oveľa viac stimulov pre takéto dlhodobé úverové vzťahy, aby sme práve takéto veľké obdobia búmu, rastu a potom e, práve zlomu alebo prepadu e, úverovania, aby sme tomu zabránili takýmto fluktuáciám. E, veľmi dôležitá otázka sa týka toho, čo sa vlastne stane, keď sú poskytované úvery na základe nedostatočných záruk a zábezpek. E, videli sme v viacerých členských krajinách, že boli poskytované úvery až na 100%, na, do výšky 100% toho podkladového aktíva. To naozaj e, ženie tých spotrebiteľov do e, numeradného zadlženia. Tomu by sme sa mali vyhnúť. Okrem iného vidíme v krízových krajinách, že máme veľa spotrebiteľov, ktorí sa ocitajú v situácii predlženia alebo teda nadmerného zadlženia a tu by sme eh, mali posilniť právo odloženia pre spotrebiteľov, tak aby neboli ponechaní o samote, keď už nebudú schopní eh, tak bude obsluhovať svoje úvery. A potom ďalšia centrálna otázka v mnohých členských krajinách eh, bolo poskytovanie úverov v cudzích menách, čo viedlo k tomu, že neočakávania, nepredvídateľne došlo k nárastu úverového, úverové, nákladov na úvery vo vlastnej mene. Mali by sme aj tomuto zabrániť a zabrániť tomu, aby mnohí spotrebiteľe takýmto spôsobom sa nedostávali do platovnej neschopnosti. Máme veľkú zodpovednosť za hospodárskú stabilitu a takisto aj za individuálne práva spotrebiteľov a ja sa teším na spoluprácu so spravodajcom a s tieňovými spolu, e, teda spravodajcami a ja dúfam, že sa nám podarí spraviť niečo dobré pre stabilitu európskeho vnútorného trhu a takisto aj pre ochranu spotrebiteľov. Ďakujem, slovo dám pánovi Šuntisovi a potom ukončíme túto diskusiu na dnes. Dnes je to len prvá výmena názorov pretože chcem hlasovať, čo, e, rešpektovať hla, čas na hlasovanie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Hneď vopred by som chcel avizovať, že náš spravodajca e, so svojím e, ústnym príspevkom odvedol veľmi dobrú prácu a takisto veľmi dobre a kvalitne spolupracoval s tieňovými spravodajcami a e, vypracoval dobrú iniciatívu a takisto napísal list na e, predsedu komisie, pána Baroza a e, mám dojem, že sa dobre vyzná v tejto problematike. Vie, ako treba postupovať, kedy treba ísť do hĺbky, ale toto sa nedá povedať e, vo vzťahu k návrhu komisie. Ten návrh komisie je príliš obmedzujúci, restriktívny a naozaj môžem podporiť mnohé veci, ktoré sú v tom liste spravodajcu, že tie opatrenia mnohokrát sú len také, sa kožu po povrchu, sú to také komentáre prázdne, mali by sme byť odvážnejší, mali by sme podrobnejšie riešiť tieto otázky. Samozrejme, úloha finančného systému a bank je veľmi dôležitá. Keď ale ide o potreby spoločnosti, spoločenstva, tak nie je e, možné pripustiť scenár alebo pripustiť možnosti, ktoré spočívajú na špekuláciách. Sú aj ďalšie dôležité správy, napríklad Spojených štátov a Spojeného kráľovstva. A tam sme videli, že máme tam dočinenia s veľmi rozvinutým finančným sektorom, ktorý sa postupne rozvíjal, e, predtým nebolo e, v takejto pokročilej e, úrovni, na takejto pokročilej úrovni. Ale mnohokrát napríklad nie sú pokryté ani tie základné potreby. Nie je možné poskytovať základné úvery, pretože sa vystavujú potom tie osoby, ktoré si takéto úvery berú príliš veľkému tlaku. Z tohoto vyplynuli ste špekulácie a boli tu ľudia, ktorí išli len po zisku a zrazu sa konštatovalo, že toto bolo príliš veľké riziko. Snažili sme sa potom vytvoriť nové produkty, inovatívne produkty, ktoré práve viedli aj k takejto kríze. Boli ponúkané inovatívne produkty, boli poskytované alebo ponúkané úvery. Banky to robili aj spoločne a potom zrazu štát vstúpil do celého systému tak, aby banky zachránil, keď došlo ku kolapsu. Myslím si, že potrebujeme dobrý bankový dohľad, ale to nebude sam e, stačiť samo o sebe. Že už nemáme veľa času a k mnohým bodom sa ešte budeme vraciať. Ale každopádne inštitucionálne zavedenie sprostredkovateľa úveru to nie je až tak e, neškodné. Naozaj to spôsobí veľa problémov, veľa rizik je s tým spojených. E, tu na to ukončím, lebo je tu veľký ruch v sále, ale myslím si, že ešte do budúcnosti budeme mať veľa možností o tom diskutovať. Vy. Takže naozaj nastal čas hlasovať, aby sme Ehm, nemeškali. Pani predsednička už prišla, takže termín 24. mája, no, to je správo, potom zvažovanie správy, predkladanie pozmeňujúcich návrhy do 9. júna, zvažovanie týchto návrhov 4. júla, hlasovanie vo výbore 12. júla a plenárka bude v oktobri. Ďakujem. <laughs>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 Everybody, can you all put... Prosím, vložte si všetci hlasovacie kartičky do zariadení. Preskúšame zariadenie, či funguje. Tí, ktorí opúšťate miestnosť, prosím, opustite ju potichu. Tí, ktorí vchádzate, vodite potichu. Otváram hlasovanie, testovacie hlasovanie. Preskúšame, či zariadenie funguje. Stlačte prosím tlačítko. So far we've got 33 men. Zatiaľ hlasuje 33 poslancov, 36, 37, ešte niekto sa pridá? Tridsaťdeväť. Stúpa to. Right, 39 members present with cards plugged in, 40 still 40 poslancov, ale 36, iba 36 hlasovali. Prosím, odhlasujte, je to úplne jedno, či za alebo proti. 39 poslancov hlasovalo, ešte stále jedna chyba. Áno, takže Werner chyba. Dúfame, že príde. 33 eh, poslancov je spokojných, eh, jeden je nespokojný a 5 nevedia. Takže pristúpime k hlasovaniu o správe pána Ole Šmita o systémoch náhrad pre investorov. Kompromis F. Pani Pervan Bereš. The rapporteur also, who wishes to go first. A spravodajca, kto pôjde prvý? Ďakujem, pani predsedníčka. K hlasovaciemu zoznamu mm, myslím, že by sme mali žiadať, aby pozmenujúce návrhy 77 a 156 boli stiahnuté, ako som to povedala na stretnutí tieňových spravodajcov. Ide o návrhy, ktoré boli predložené pánom Zalbom kde e, sme mali hlasovať, ale ja myslím, že je tu určité pokritectvo v spôsobe, akým toto bolo predstavené. Na našu žiadosť e, neboli stiahnuté, ale predložené autonómne e, v porovnaní so, s, s návrhmi spravodajcu. Keď sa pozriete na logiku hlasovacieho zoznamu, tak minimálne uh, Identické návrhy spravodajcu mali byť predložené ako prvé. Neviem prečo 48 a 116 a 63 tieto by mali byť prvé. A tu neboli stiahnuté a má sa o ním hlasovať pred návrhmi spravodajcu. Takže EPP by ich malo stiahnuť, aby minimálne by sme mali dodržať poradie hlasovania, teda najskôr návrhy spravodajcu a potom ostatné. Uh, Teraz dám slovo spravodajcovi. Iba ak by dala slovo najskôr pánovi Balkovi. Ďakujem pekne, hovorí pán Balc tie pozmeňovacie návrhy nestiahneme aj vzhľadom na to, že ide o identické pozmeňovacie návrhy, ktoré predložili ostatní kolegovia a preto e, je to akési boxovanie v tieni a preto nebudeme tieto návrhy stiahovať. Ole. Thank you, Madam Chair. I... Ole. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som rád poďakoval práve všetkým deňovým spravodajcom, aj napriek tomu boxovaniu medzi deňovými spravodajcami, ktoré sa tu naznačilo. Myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť dobrý kompromis. Myslím, že je to aj preto, že sa domnievame, že by sa to malo uzavrieť v prvom čítaní a že maďarské predsedníctvo by mohlo uzavrieť všetky tieto dokumenty o zárukách vkladov e, a iných druhov záruk ešte pred e, letnou prestávkou. Preto som veľmi vďačný všetkým kolegom e, za ich pomoc, za jej členom sekretariátu a taktiež svojim spolupracovníkom a sekretariátu zo skupiny ALDE a taktiež svojim asistentom. Som skutočne veľmi rád, že sa nám podarilo dosiahnuť tieto kompromisy Návrh eh, pani Beres no už, eh, už na poslednej schôdzi ho Myslím, že je na, na výbore, aby rozhodol, ako sa bude postupovať. Eh, mne osobne to padne dosť ťažko. Jeden konkrétny návrh nie je obsahom hlasovacieho zoznamu, je preformulovaný a vystupuje ako iný návrh a ďalšie dva návrhy sú úplne identické s mojimi dvoma pozmeňovacími návrhmi. But, but Madam Chair, you, I have, <laughs> Madam, Madam, uh, I have not been a chair in this house. Pán Schmidt, ja som žiaľ nepôsobil uh, ako predseda. A hlasovací zoznam nie je vecou mojich právomocí, o ňom nemôžem rozhodovať, preto som ochotný vypočuť si všetkých, eh, najmä si vypočujem pani predsedničku, ako sa má postupovať. Toto je moje stanovisko. Ja som eh, vám chcel skôr poďakovať za dobrú spoluprácu. I have uh, Udo. Predsednička Udo žiada o slovo a Sven. Ďakujem, Sharon. Perváš Beres poukázala na okolnosti, z, ktorého, z ktorých by sa nemal stať eh, bod na programe. Eh, ja eh, súhlasím s ňou, že mm, myslím si, že nie je dôvodu, prečo by sme nemali oceniť prácu Oleho Šmita, ktorý skutočne udelal dobrú prácu. Myslím, že v kruhu koordinátorov sme o tom hovorili a hovorili sme o ďalších postupoch ktoré sú veľmi dôležité pre vnímanie tohto výboru. Myslím, že tieto rokovania ešte nie sú uzavreté. Rád by som pripomenul, že považujem za nevyhnutné, aby tieto rokovania ešte pokračovali. Sven? Už ja by som rád poďakoval všetkým kolegom a aj Olemu. Myslím, že sme spolupracovali veľmi dobre. Je mi veľmi ľúto a je pre mňa dosť šokujúce, že najskôr sa uskutočnila e, schôdza s kolegom Zalbom, ktorý bol denným spravodajcom e, za EPP a potom o týždeň neskôr sme sa dozvedeli, že neodmietol ponuku predložiť pozmeňovací návrh e, za peniaze do tohto procesu. Teraz tento návrh stiahol, ale pre mňa problémom nie je to, že budeme hlasovať najskôr o tomto návrhu a až potom o ostatných ja by som radšej hlasovala skôr o ostatných. E, možno môžeme ešte zmeniť poradie, ale o to tu nejde. Ide tu o to, že v porovnateľných prípadoch e, dva ďalší poslanci odišli z parlamentu, jeden tretí bol vylúčený zo skupiny, proste skupiny pán Zalba je ešte stále členom skupiny EPP, aj keď na základe španielskej legislatívy už došlo k porušeniu, keď neodmietol peniaze. A preto skupina EPP, ktorá je spravidla dosť hrdá, na to, že e, veľmi, má veľmi, silný, e, veľmi silné vnímanie o princípoch právneho štátu. Preto podľa mňa tu ide o otázku princípu, nejde tu o to, v akom poradí budeme hlasovať o pozmeňovacích návrhoch. Nemusíme takto umelo vytvárať problémy. Predsednička, nemali by sme o tom diskutovať, ale ešte požiadalo slovo pán Mendes de Vigo. Pani predsedníčka, myslím, že pán Gigold eh, vystúpil práve dosť ironicky. Noviny samotné uznali, že to bola pasca na kolegov v parlamente a samotné noviny eh, priznali, že pán Zalba neprijal peniaze. Takéto sú fakty. Myslím, že nie je správne takto zavádzať poslancov parlamentu. Ďakujem pekne. Musím uznať, že nič sa nedokázalo a nemali by sme predbiehať, prejudikovať žiadne um, rozhodnutia súdu ani na úrovni EU, ani v Španielsku. Myslím, že keď som čítala správu, bolo tam viacero otázok, ktoré napadli mne, čo sa týka interpretácie toho, čo sa tam tvrdí, ale všimla som si, že vo všetkých prípadoch e, pán Zalba naznačil, že bude žiadať o pomoc buď svojej skupiny, alebo e, sa oprie o španielskú legislatívu z hľadiska toho, čo mal povolené. Myslím, že by sme nemali uh, um, vyvozovať nejaké unáhlené závery, mali by sme počkať na riadne vyšetrovanie, mali by sme teraz pokračovať v súlade s hlasovacím zoznamom. Nie, perváš, už ti nedám opäť slovo. Vystúpenie bez mikrofónu. Don't you wait until the chair has spoken and the chair is... Prečo nepočkáš, kým dokončím? Ja ako predsedníčka už si viac nedám slovo budeme sa držať eh, rokovacieho poriadku, máš môžu hlasovať proti. Eh, v každom prípade pozmývacie návrhy spravodajcu budú až v porade druhé, tak aby ostatní mali možnosť um, dostať svoje návrhy ako predmet hlasovania. Takýto je postup. Do istej miery sme ustúpili tvojim želaniam. Môžeš prejaviť svoj názor tým, že budeš hlasovať zvláštne, ak si to želáš, ale Teraz už pristúpime k hlasovaniu, tak ako je to uvedené eh, v hlasovacom zozname. Takže kompromis F. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej, 60. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Júri 1. Za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Júri 2, kto je za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale preveríme si, či to naozaj tak bolo. Otváram hlasovanie. Is everybody who's voted voting? Bolo to prijaté. Ďalej, pozmeňovací návrh 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz 61. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 11. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 12. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 62 e, to už sme pokryli, takže teraz pozmeňovací návrh 13 a 63, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 64 s ústnym pozmeňovacím návrhom spravodajcu. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 65, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Zamietnuté. Štrnáct, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 66 ten eh, vypadol. Ďalej Juri 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis A. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 71, ten už pokryl kompromis F. Ďalej 72, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dobre, takže overíme si 72. So everybody voted. Uh, that appears to have fallen. Mm, to bolo zamietnuté. Je to preto, že tu nie je Werner. Teraz 16 a 73, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 74, ten sme pokryli. Teraz 17 a 75, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 18, ten bol stiahnutý. Ďalej 76, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Dobre, overíme si to. Amendment 76. Pozmiaci návrh 76. That's carried. Bol prijatý. Teraz kompromis B, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis C, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 22, kto je za? proti, zdržali sa, 5. 90 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Juri 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis D. Pozerám sa, či tu nie je žiadny ústny pozmeňovací návrh na tých mnohých stranách. Dobre, takže kompromis D, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis E. U mňa je to na strane 16. Našli ste všetci kompromis E. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Otáčajte, otáčajte. Teraz pozrieme návrh 35. Na strane 22. Návrh 35, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Júri 10, kto je za? Proti. Zdržali sa. Varíme si. Júri 10. Koniec hlasovania. Bolo to prijaté. 150, to už sme pokryli teraz. 36, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 37 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 11 za? Proti? Zdržali sa? Hovoríme si. Juri 11, prosím. Konec hlasovania. Prijaté. Teraz Júri 12, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Júri 13, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 151, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Júri 14, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Júri 15 s ústnym pozmeňovacím návrhom, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 152, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 154, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 38 za, proti, zdržali sa, schválené. 155 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 156, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 39 za? Proti? No, pardon, ten vypadol. Teraz Juri 16, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 157, to už sme pokryli. Teraz 40, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 158 za? proti, zdržali sa, prijaté. Júri 17, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 41, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 42 za, proti, zdržali sa, prijaté. 43 za, proti, zdržali sa, prijaté. 44 s ústnym pozmeňovacím návrhom, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 45 za, proti, zdržali sa, prijaté. 46 a 159, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Júri 18, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 49 za, proti, zdržali sa, prijaté. 50 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis I za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis H, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 56, pardon, 57, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 6, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 7, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 59 za, proti, zdržali sa, prijaté. 8, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. O celom tomto takto pozmenenom texte budeme hlasovať elektronicky. Everybody voted, votes closed. Konec hlasovania. 35 hlasov za, 5 sa zdržali, nikto nebol proti. Moment. Teraz návrh o eh, hlasovanie o legislatívnom uznesení. Kto je za? Pardon, hlasujeme elektronicky. Has everybody voted? Konec hlasovania. 34 hlasov za, 4 sa zdržali, lebo niektorí už odišli. Blahoželáme spravodajcovi. Is it?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 Okay, excitement over. Um... Dobre, dosť bolo zrušenia. A teraz, Robert, slovo dáme tebe. Bod programu 6. Integrita, transparentnosť trhu s energiou. Spravodajca Robert. Tak nech sa páči. Uh, merci, uh, la... Ďakujem pekne, pani predsednička, milí kolegovia. Návrh nariadenia, ktoré sa týka integrity a transparentnosti trhu s energiou, je podľa mňa mm, nevyhnutný. Tam, kde sú trhy, sú vždy pokusy zneužiť ich, využiť informácie, aby sa niekto obohatil liberalizácia energetických trhov, kto s ktorou prišla komisia ako nevyhnutné opatrenie na zníženie e, nákladov alebo cien energii pre spotrebiteľov jednoznačne priniesla opak a videli sme e, také zvláštne pohyby na trhu, ktoré sa nedajú vysvetliť reálnymi podmienkami alebo situáciou medzi dopytom a ponukou. E, je teda nevyhnutné, aby tieto trhy, ktoré, ktorých e, dôležitosť narástla, aby boli transparentnejšie, lepšie kontrolované, aby všetky pokusy, manipulácie, všetky možnosti zneužitia boli e, potrestané. V tomto ohľade návrh komisie je vítaný. Ja ho podporujem Ehm, skoro vo všetkých častiach. Viete, že náš výbor ehm, sa vysloví len stanovisko a že gestorským výborom je výbor ITRE, ktorý už je relatívne pokročil, pokročil v diskusiách. Včera boli zaujímavé diskusie, boli tam návrhy spravodajcu nášho kolegu Chacimarka Kisa. tomto návrhu e, nariadenia sa komisia inšpirovala zo smernice o zneužití trhu. Bola to smernica, ktorá mm, sa datuje do roku 2003 a spravodajca v tom čase som bol ja. Inšpirujúc sa z tejto smernice, z tejto existujúcej smernice. Komisia vo svojom návrhu sa inšpirovala prácou revízie e, tejto smernice o zneužitia, zneužitiach trhu. Viete, že toto prebieha a čo skoro budeme oslovení e, v tom zmysle, aby sa táto smernica posilnila. Toto vytvára určitý teoretický problém, pretože Komisia sa inšpirovala smernicou, ktorá ešte nie je schválená spolu zákonodárnym orgánom a mohla by sa vytvoriť situácia, kedy parlament a rada príjmu návrhy smernice, teda nariadenia, pardon, v súčasnom znení a potom budú problémy v prípade e, smernice o zneužitiach trhu. Čiže teoretické riziko ale predsa len aj do určitej miery reálne riziko. Chcel som na to upozorniť. Návrh e, nariadenia navrhuje, aby e, boli prostriedky vynaložené na spoluprácu agentúry um, spoluprácu agentúry, ktorá združuje európskych regulátorov, uh, nad, uh, ktorí sú poverení dohľadom trhov, uh, je to teda logické, ale musíme dbať na to, aby ACER, ktorý začal pôsobiť z Ljubljany, aby tento mal potrebných zamestnancov a potrebné prostriedky na to, aby mohol eh, realizovať dozor nad energetickým trhom, ktorý Ehm, má táto agentúra vykonávať. A potom je potrebné zabezpečiť optimálnu spoluprácu medzi národnými regulátormi a ACERom na jednej strane a tiež spoluprácu s národnými orgánmi, ehm, pokiaľ ide o regulátorov finančného trhu, teda tí, ktorí dozerajú nad finančným trhom, ESMA. A nestačí vytvoriť nové pravidlá, je potrebné dbať na to, aby v prípade porušenia pravidel aktéry boli potrestaní. V tomto ohľade som čítal nedávne oznámenie komisie, ktoré citujem vo svojom zdôvodnení, kde sa konštatuje, že sú veľké rozdiely medzi minimálnou a, a maximálnou úrovňou sankcií v rozličných štátoch. Aj keď budeme rešpektovať e, autoritu členských krajín, aby definovali výšku sankcií, toto je výsadou členského štátu, musíme dbať na to, aby predsa len tu boli nejaké približne rovnaké podmienky v oblasti sankcií. Pani predsednička, obmedzil som sa na týchto niekoľko poznámok. Nechcel som eh, začať eh, diskusiu o tom, či je potrebné do tohto nariadenia zapracovať eh, trh CO2, to, čo navrhoval pán Chacimarka ja osobne ho podporujem minimálne tej možnosti alebo potreby regulovať aj trh s CO2, pretože sme nedávno videli, eh, že tu boli um, kybernetické útoky na tento trh, veľká manipulácia, veľké podvody na tomto trhu, takže komisia nám povie, či akceptuje takéto kroky eh, pána Chacimarka Kisa, alebo či sú za špecifickejšiu legislatívu pre trh s CO2, ale pre mňa je jasné, že toto by malo byť tiež regulované. Pozmenujúce návrhy, ktoré som navrhol e, v tomto návrhu nariadenia, sú zamerané predovšetkým na jasné definovanie všetkých transakcií, či už ide o regulované trhy, multilaterálne platformy, um, Eh, pre rokovania alebo eh, ďalšie trhy, teda musia to byť eh, aj transakcie prebiehajú medzi jednotlivcami. Navrhujem do textu zapracovať delegované akty, ale predtým sú potrebné konzultácie s aktérmi trhu, regulátormi energetického sektora a regulátormi finančných trhov. A tiež by som chcela povedať, že národné regulačné orgány musia implementovať nariadenie vo všetkých členských krajinách a my musíme skontrolovať, či sa to deje všade rovnako. Toto nariadenie musí platiť pre všetkých hráčov na trhu, či už sú z EÚ alebo z tretich krajín. Navrhujem tiež, aby sme trošku vylehčili text e, komisie, pokiaľ ide o niektoré prípadné porušenia, hlavne postupy na trhu, ktoré znamenajú, že sa vyhradzi, vyhradia operácie prenosu energie z ne, zo strany niektorých operátorov, aby zablokovali svojich konkurentov. Teda táto um, rezervovaná kapacita sa potom nevyužije a toto je jasné zneužitie trhu, treba to postihnúť. Zneužitie trhu je jasné aj vtedy, keď sa využijú znalosti o znižovaní kapacity po nehodách alebo po o, e, nejakej údržbe. V januári ceny elektriny sa znásobili e, v rámci niekoľkých hodín 4 krát zo 4 na 60 eur a ďalší deň e, sme videli, že veľké výrobné kapacity v oblasti energi- elektrickej energie boli zastavené a to bolo v, prof- v prospech tých, ktorí dopredu vedeli alebo poznali tieto informácie. Komisia podľa mňa tiež musí vziať do úvahy budúci vývoj Um, trhu s energiou a musí tu byť koherentnosť s, vývojou, uh, s vývojom oblasti finančných služieb a služieb v oblasti energie a teda uh, komisia mm, by mala prostredníctvom delegovaných aktov urobiť všetky potrebné zmeny v týchto oblastiach. Ešte rýchlo prejdem rozlišné návrhy, uh, ktoré sú menej zásadné aby som vás upozornil na pozmenujúci návrh, kde žiadam od komisie, aby vytvorila minimálny prach preto, aby e, povinnosť e, informovať, e, alebo tá informačná povinnosť sa nevzťahovala na veľmi malých hráčov, teda nie je je teda nutné stanoviť tento prach, pod ktorým títo eh, aktéry budú, z ktorého budú títo aktéry vyňatí. Ešte je tu ďalšia séria návrhov, ktoré sa týkajú uplatniteľných sankcií v prípade porušenia ustanovení nariadenia. To sa musí schváliť a tu navrhujem znenie ktoré vyplýva zo smernice, o ktorej diskutujeme o predaji na krátko. Smerni, um, sankcie musia odzrkadľovať závažnosť priestupku a musia v podstate presahovať možný alebo reálny profit z takýchto nelegálnych operácií. No a posledný návrh, ktorý podľa mňa je veľmi dôležitý a síce um, personál a zdroje agentúry. Navrhujeme, aby do 15. januára 2011 ACER zhodnotil uh, svoje uh, zdroje a potreby, aby parlament a rada mohli prispôsobiť tieto zdroje ACERu podľa uznaných potrieb a to prostredníctvom rozpočtového postupu pre rok 2012. Ďakujem, pani predsednička, ešte raz som k dispozícii kolegov, predovšetkým tieňových spravodajcov na prípravu hlasovania, ktoré podľa mňa bude celkovo mm, bezproblémové pretože po diskusiách v ITRE sme zistili, že je tu veľký konsenzus v politických skupinách o tom, že toto naredenie je potrebné. Ďakujem. Much, Ďakujem pekne, pani predsednička. Na začiatok krátky príbeh, potom tri všeobecné pripomienky a potom konkrétnejšie pripomienky ohľadom konkrétnych pozmeňovacích návrhov. Príbeh je nasledovný Nedávno som sa rozprával e, s jedným z významných európskych plynárenských podnikov, e, ktorý vyjadril obavy ohľadom tejto legislatívy, e, ktorej iniciátorom je komisia. Obava sa týkala následovného, a teda bola aj následovne formulovaná, ale preboha, ak jedna z našich platform, jedna z našich platform, to, čo plánujem, aby sme, išli, aby sme išli, dali offline, vieme, že budeme schopní teda nakúpať na spotovom trhu e, takýto plyn. Keď e, obchodníci zistia, že ideme offline, tak e, vyhoženú ceny hore a budú nás nutiť platiť viac a my nebudeme schopní zahedžovať naše transakcie. Samozrejme, opačná stránka tohto argumentu je, kto môže povedať, že spoločnosť, ktorá vie, že pôjde offline, že nekúpi 100 jednotiek, ale kúpi 120 jednotiek a bude čakať na zvýšenie ceny a potom 20 zvyšných predá za komfortne nastavený, vopred nastavený e, profit, na tú maržu. Toto je prípad insider e, tradingu. Takže naozaj je nevyhnutné tieto veci riešiť, súhlasím so spravodajcom. Tri všeobecné pripomienky. Som presvedčený, že by sme mali uvažovať nad e, cieľom takéto legislatívy a to by malo byť eh, podporovať otvorenú konkurencieschopnosť a otvorený eh, trh s energiami, tak aby to bolo na prospech koncových spotrebiteľov. Ak takéto dohody v rámci insiderského obchodovania eh, znemožníme čo najväčšej možnej miere, tak potom budeme mať šancu, že tie ceny budú čo najstabilnejšie, tak ako ich nastavia trhy a tak, aby to bolo na prospech koncových spotrebiteľov v rámci Európy. Po druhé, mali by sme sa zaoberať nad, a myslím si, že je tu priestor v rámci tejto smernici, a som otvorený aj diskusii o tomto, ak síce mali by sme uvažovať e, nad harmonizáciou e, sankcií v rámci členských štátov, tak aby v jednom členskom štáte regulačný úrad e, nezvažoval isté sady okolností pri uvalovaní sankcií. Mali by sme teda sa zaoberať e, zjednoteným prístupom, alebo mali by sme uvažovať nad zjednoteným prístupom. A po tretie, zdá sa, že to nejak logicky vyplýva z toho, ale myslím, že by si to vyžadovalo aj explicitnú zmienku a síce potreba zvyšnej transparentnosti e, na pozadí zverejnených informácií. 6 až 10 tisíc e, obchodov, transakcií prebehne každodenne a to všetko v elektronickej forme. Ak správne chápem pilotnú štúdiu, ktorá prebieha, tak e, je možné to mať, mať výsledky toho, to je možné dosiahnuť. Prečo nezabezpečiť e, neustálu dostupnosť e, formou ACERu, prostredníctvom ACERu, tak aby akákoľvek zainteresovaná strana sa mohla pozrieť na tie číselné údaje a sama vyhodnotiť, či vnímajú istý vzorec, ktorý možno nie je dobrý a ktorý by mohol uniknúť aj pozornosti potenciálne ACERu. Toľko moje tri všeobecné pripomienky, teraz niektoré konkrétnejšie otázky sú to vlastne na adresu spravodajcu, pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, ktoré boli doposiaľ predložené. Vo všeobecnosti myslím si, že ten smer je dobrý. Teraz ide o to, ako to správne naformulovať. Najskôr dvojka a 21, tieto pozmievacie návrhy. Tam hovoríte o tom, že skôr ako komisia príjme delegovaný akt, eh, má konzultovať zainteresované strany. Súhlasím. Čo sú Energy Sector Authorities? alebo orgány v energetickom sektore odvetví. Neviem, čo to presne znamená. Pozmeňovací návrh 5, všeobecná pripomienka. Myslím, že je to kvalitný pozmeňovací návrh je nevyhnutné, aby sme mali aj aktérov mimo Európy, napríklad Gazprom, aby fungovali v rámci, teda, ktoré fungujú v rámci Európy, aby sa riadili podľa európskych e, legislatív pre obchodovanie na energetickom trhu. To silno podporujem. 6, 8 a 14 tieto pozmeňovacie návrhy. Nám je troška otázka, aká je vlastne pridaná hodnota takýchto pozmeňovacích návrhov. V tej istej vete hovoríme o plánovanej údržbe a o nehodách. V samotnej podstate tie nehody nie sú plánované, nemôžu byť plánované eh, a plánovaná údržba vo svojej povahe je vlastne plánom v samotnej povahe. Čiže ak spoločnosti majú 6, 12 alebo 9 mesačný harmonogram údržieb, ako náhle dáme tam požiadavku na zverejnenie, tak o to je menšia pravdepodobnosť zničenia a deformácie trhu, pretože vieme, že dodávateľská báza e, bude ostavená v júni, tak môžeme zvýšiť e, ťažbu alebo produkciu dovtedy a môžeme predvídať, že na otvorenom trhu zostanú ceny pomerne stabilné, pretože aktéry, ktorí sú do toho zapojení, budú vedieť, že ich čaká istý výpadok produkcie preto je to takto zhrnuté dohromady tieto pozmeňovacie návrhy a 13. Tam je posledná moja otázka. Musím si to nájsť rýchle. A to je de minimis e, prach. Ono súhlasím, ale prach de minimis má byť stanovený, aby e, poskytol výnimku z, tohto, e, z tejto požiadavky pre takých operátorov, ktorí na základe svojej veľkosti je nepravdepodobné, že v ich prípade príde k ovplyvneniu e, trhu to je v poriadku, ale toto je legislatíva. Čiže vyžaduje si to buď konkrétnejšiu definíciu, alebo preformulovanie. Tak by sme tú istú vec povedali iným spôsobom. Keby ja, preba, by som bol e, veľkým veľkou spoločnosťou plynárskou, tak som bol, preba, ja určite neovplyvním tie náklady. Čiže vieme, kam mierime, ale musíme to preformulovať tak, aby sme to dobre spravili, lebo je to legislatíva v konečnom dôsledku, nie je to len e, nejaká, nejaký prázdne, prázdne reči. Ďakujem pekne, toľko moje pripomienky. Dirk. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne, chcem sa poďakovať aj ja spravodajcovi. Myslím, že e, Viem sa stotožniť s jeho prístupom a je to aj veľmi zaujímavá iniciatíva komisie predostrieť takýto návrh. Je e, jednoznačné, že ešte stále je tam veľa práce pred nami, tak aby sme dosiahli skutočne otvorený európsky trh s energiami ktorý bude vnímaný ako výhoda zo strany všetkých zainteresovaných eh, v rámci Európskej únie. Ja pochádzam z krajiny, kde je intenzívna diskusia ohľadom tejto problematiky a takmer každodenne sa stretávame s hlasmi, ktoré hovoria, že nie je dostatočná konkurencia na trhu. A tí hráči na tomto trhu majú obrovské podiely eh, na dodávkach plynu a elektriny je naozaj vítané, že sa snažíme riešiť eh, prípady zneužívania na trhu a že sa snažíme odstraňovať aj tie škodlivé vplyvy takéhoto konania. Eh, spravodajca v rámci výboru ITRE a takisto aj pán Goebbels to jasne pomenovali. Je to veľmi zaujímavý moment. Aké je tu prepojenie na ETS, na systém obchodovania s emisiami? Mali by sme už v tomto momente e, stanoviť takúto deliacu čiaru a to je vec, ktorá si bude vyžadovať ďalšiu diskusiu. Samozrejme, e, pokúsime sa to podporiť. Myslím si, že je tu skutočná väzba medzi týmito dvoma momentami a musíme sa pozrieť aj na tie operatívne aspekty tohto problému. Komisia je pripravená na takéto niečo. Pokiaľ ide o ustanovenia typu de minimis, to je nevyhnutné, musíme si to osvojiť Možno to povedie k prekročeniu z tej hranice a môžeme sa pozrieť na to znenie, ale e, je to podstatná vec a tam súhlasím s tým, čo ste povedali, pokiaľ ide o sankcie alebo penále, musíme ísť o krok ďalej. Nemôžeme len konštatovať, že národné sankcie sú dostatočne vysoké. Musíme stanoviť isté typy Prahov a mali by sme nastaviť nejaké minimálne Prahy, e, pod ktoré nebude, môcť, nebude možné ísť, pretože Ináč to bude nejaká regulačná arbitráž. Ľudia si, alebo teda aktéry si budú voliť e, ten najhodnejší trh. E, súhlasím so spravodajcom, pokiaľ ide o to, že Európska agentúra, ak má vykonávať kvalitnú prácu, tak potrebuje disponovať patričnými zdrojmi. A myslím si, že parlament to musí jasne zdôrazniť a musíme takisto aj rokovať o týchto veciach, ako náhle k tomu dôjde, tak aby mali dostatočné zdroje a dostatočné E, aj ľudské zdroje. A posledná vec, v rámci požiadaviek na podávanie správ sú tam e, požiadavky, ktoré, sa, ktoré sú súčasťou aj tretieho balíka. Mali by sme zabezpečiť, aby tu nedochádzalo e, k nejakému zdvojovaniu, k nejakej duplicite, aby nebolo dvojité, trojité podávanie správ. Ako náhle sú generované takéto správy, tak by mali byť adresované na správne miesto ale je to každopádne vítaný návrh a parlament e, teda v rámci aj súčinnosti s so spravodajcom pre ITRE, tak určite to utrasujeme na veľa styčných ploch, styčných bodov a určite to doladíme a nebude to problém z pohľadu tej práce, ktorú musíme robiť so tieňovými spravodajcami. Ďakujem. Okay, uh, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. E, niekoľko pripomienok z mojej strany. Ja som sa už vyjadrila e, dávnejšie ohľadom tohoto, keď som e, vystúpila vo veci konzultácie komisie, pokiaľ ide o smernicu o zneužívaní trhu. Myslím si, že všetko, čo som spomenula pri tej príležitosti, pravdepodobne bolo pokryté z toho pohľadu, že sú tu pokusy o manipuláciu, ako aj skutočné prípady manipulácie a podobné situácie sú teda zaznamenané, ale e, musím sa pozrieť na to, či tam bolo ešte niečo inteligentné z mojej strany, ktoré, čo som zniesla, čo, čo vám možno uniklo, ale nemyslím si, že je tomu tak, takže vo všeobecnosti smer, ktorý sa uberá spravodajca, je ten správny podľa mňa. A budem to ešte musieť tak krížovo si povedať, tak to utriaze, alebo tak krížové nejaké referencie, ale vo všeobecnosti som relatívne spokojná. Robert, chceš ešte vystúpiť? Áno, pani predsednička. Samozrejme, že súhlasím s tým, čo ste práve povedali a tiež e, súhlasím s kolegom Starsksom, pokiaľ ide o tú nevyhnutnosť, či máme zapracovať do tohto nariadenia trh z CO2. Ja som to neurobil, pretože sme výborom, ktorý sa vydáva iba stanovisko. A viem, že sa pravodajca sa zaoberá týmto problémom a e, gestorský výbor by mal o tom diskutovať a prijať prípadné alebo neprijať prípadné zmeny v tomto smere. Včerajšia diskusia ukázala, že komisia sa nad tým zaoberá, že by bola skôr za to, aby sa tu zapracovali, že by sa za, mali zapracovať trh CO2 e, do smernice o MIFIDE alebo o zneužívaní trhu. Teda diskusiu, diskutuje sa o tom a v parlamente by sme o tom mali vedieť. E, kolegovi Karincovi ďakujem za veľmi pozitívny prístup, položil mi niekoľko otázok. Ja by som na to rád krátko reagoval. Myslím, že v tejto oblasti je dôležité, aby vykonávanie nariadenia bola urobená minimálne byrokraticky a v tomto zmysle som hovoril s pánom Chacimarkakisom, teda európsky regulátor pred vytvorením ACERu už e, zrealizovať pilotný projekt o podávaní správ o obchodovaní s energiou a tento pilotný projekt ukázal realizovateľnosť operácií a ukázal, že ak trhy s energiou e, dodržiavajú pravidlá, tak tieto informácie môžeme získať veľmi ľahko a za nízkych nákladov pre aktérov na trhu a spotrebiteľov. No a predovšetkým software, ktorý sa použil, ukázal, že je možné e, vidieť všetky anomálie veľmi efektívne. Vy teraz to nevidíte, ale Zistili sa napríklad tieto operácie z januára tohto roku, ak nejaký operátor na trhu sa zásobil na trhu s elektrínou a vedel, že ďalší deň nejaká skupina výrobcov zastaví výrobu a z tohto dôvodu mohol profitovať z takýchto informácií tak sa to tu jasne ukázalo. To ma privádza k otázke kolegu Karinsa, k môjmu návrhu 14 a niekoľkým ďalším, kde dávam do jedného miesta zníženie kapacít po nehodách alebo v prípade um, programu údržby. Ja som samozrejme otvorený. Uh, možno lepšiemu zneniu, ale myslím si, že je dôležité, aby sme veľkých výrobcov prinútili povedať, že boli, že sa vyskytli nejaké nehody, alebo že bude nejaká udržba, je naplánovaná, ak je to nejaká drobná nehoda a nebola signalizovaná, ale v prípade napríklad nejakej katastrofy ako v, po Fukushime, tak to je hneď v tlači, ale menšie nehody tiež majú dopad na výrobu energie alebo na jej prepravu alebo na prenos e, elektriny alebo prepravu plynu a nie je to signalizované, môže to ovplyvniť trh a preto podľa mňa musíme žiadať o absolútnu transparentnosť aj v údržbe, aj v prípade veľkých e, alebo menších nehôd a ja som k dispozícii kolegu Karinsa, aby sme e, vypracovali lepšie znenie v prípade, že to moje nevyhovuje. Pokiaľ ide o tie minimálne pravidlá, môj pozmenujúci návrh som pripojil k článku 7, kde komisia hovorí, že kde sa navrhuje, aby komisia schválila delegované akty a tento návrh o minimálnom práhu by sa mal mm, vytvoriť prostredníctvom, vytvoriť prostredníctvom delegovaného aktu. Ja vám neviem teraz povedať, aký je potrebný ten práh, ale s kolegom Šterksom som toho názoru, že je pravdepodobne definovať minimálny prach ktorý pokrie tých najmenších výrobcov elektriny eh, prahom kde nemajú vplyv na vývoj trhu a veľkí výrobcovia, veľkí obchodníci s elektrinou či plynom ako Gazprom a ostatných a samozrejme vždy majú na trh vplyv. Takže toľko k mojim odpovediam a zostávam k dispozícii kolegov, aby sme urobili dobrú legislatívnu prácu. Musíme sa ponáhľať, pretože ITRE už stanovil svoje dátumy. Už si ich presne nepamätám, ale je tam naplánovaná práca do budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prečítam e, časový harmonogram, e, dátum prekladania pozmeňujúcich návrhov 18. apríl o 3. Nemôže to byť neskôr, pretože je treba ich predložiť ten istý deň, tak aby sme splnili ostatné e, termíny, ktoré nadvezujú. ITRE Takže je to o tretie, nakoľko budú cestovať poslanci. Nie je to teda obed. 9. Eh, maj eh, a takisto aj, teda 9. maj bude hlasovanie aj zaoberanie sa týmito pozmeňovacími návrhmi. 8. maja sa hlasuje ITRE a 2. júna teda na júnovú plenárku to ide, pardon. Nemáme veľa na tie pozmeňovacie návrhy, musíme pracovať rýchle. Tým uzatváram dnešnú schôdzu. Ďakujem tlmočníkom.